Dear colleagues, I think I, I would like to start the meeting, if you, if you allow me. Vážené kolegyňa, kolegovia, ak dovolíte, začali by sme. Poprosím, aby ste sa usadili na svojich miestach. Šán, odchádzate? Aha, len si meníte sedadlo. To rád, rada počujem teda. A dosť neskoro ste dospeli k tomuto záveru. Dva roky vám to trvalo, no? Dobre. Tak a teraz vážne. Rada by som začala zasadnutie. Prvý bod programu je prijatie programu schôdze. Ak nemáte návrh na nejaké zmeny, tak vlastne program je prijatý. Bod 2. Schválenie zápisnice zo schôdze Dostali ste tieto zápisnice a budeme to pokladať za schválené na konci schôdze, ak neznesiete medzi tým nejaké výhrady. Bod 3 programu. Prijatie návrhu harmonogramu schôdzi výboru Regina rok 2012. V podstate každý rok robíme, aby sme všetko teda robíme, aby sme vyhovali požiadavkám a prozbám. Zohľadňujeme aj návrh e, zo strany administratívy parlamentu a všímame si, kde naši e, členovia výboru ešte zasadajú. Ide o to, aby sme tie harmonogramy zladili a aby stíhali teda poslanci e, byť účastníkmi všetkých potrebných zasadnutí. Takže a tiež to schválime dnes, ak nebudete mať výhrady. Dovolte mi tiež vás informovať o tom, že medzi tým sa udialo niekoľko vecí, o ktorých by som vás chcela informovať. V júli delegácia, práv, išla delegácia do Grécka, v septembri som bola taktiež pozvaná a pozvala som ja aj ministra zodpovedného za rozvoj Grécka a aj, zodpovedá aj za regionálnu politiku, prijal naše pozvanie a bude prítomný v novembri a podeli sa s nami o svoje úsilie, teda úsilie zo strany Grécka v oblasti rastu a rozvoja v súvislosti s európskou regionálnou politikou. Ďalší balík informácií sa týka rozhodnutia, ktoré ktoré mal dostať naši koordinátori v rámci písomnej procedúry. Bolo to 22. septembra. Vlastne s tým súvisí celý rad rozhodnutí a týka sa to toho, že Európska komisia v lete, konkrétne 1. augusta, prijala veľmi dôležitý, dôležité rozhodnutie v súvislosti so všeobecným nariadením, ktoré sa týka úpravy a pozmenenia daného nariadenia, e, ktoré sa týka našej práce Konkrétne teda koordinátori rozhodli, že spravodajcom bude vlastne predsedajúci, respektíve predseda a koordinátori vlastne poskytli spravodajcovi mandát aj pre rokovania s radou a komisiou s cieľom dosiahnuť dohodu už v rámci prvého alebo jediného čítania. A pokiaľ ide o návrh legislatívnych správ, tak e, pravdepodobne už aj na dnešnom zasadnutí budeme môcť diskutovať o tomto a dúfam, že sa nám podarí vlastne prebrať tento návrh komisie a dúfam, že sa nám podarí zladiť aj prácu koordinátorov v tom zmysle, že 14. novembra e, sa bude môcť hlasovať a potom teda v rámci REGI a potom začiatkom decembra môžeme o tom hlasovať na plenárke. Dnes koordinátori vám budú odporúčať aj to, teda rozhodli sa, že stiahnu našu požiadavku o správe z vlastnej iniciatívy týkajúcej sa verejného obstarávania. A inšpirácia inšpiráciou bolo to, že Európska komisia vlastne čoskoro príde s novou rámcovou smernicou, ktorá sa týka verejného obstarávania. Takže teraz by sme sa mali pripraviť e, respektíve mali by sme pripraviť legislatívne stanovisko na, tú pripravovanú, na ten pripravovaný predpis. A Christian Chopin, ktorý bol s nami teda vo výbore od začiatku tohoto funkčného obdobia, ale žiaľ, Kristián, ako to môžem povedať, už bol starý, pokiaľ ide o tie roky, e, koľko pôsobil tu v európskych inštitúciách, teda celkovo tu robil už 37 rokov, z toho 7 rokov pracoval v rámci tohto výboru a Christian je skutočne veľký poklad, ktorý vlastne strácame tým, že odchádza do dôchodku. A toto je jeho posledné zasadnutie dnes. Takže samozrejme, nech sa páči, poďte, posadte sa v sále. Ale oh, chcem len povedať, že Kristian je dnes posledný krát s nami na zasadnutí a chcem mu touto cestou poďakovať za jeho prácu, a za účasť na európskych projektoch, nielen projekte, ktorý sa týka politiky súdržnosti a prajme mu samozrejme aj veľa šťastia v ďalších aktivitách. A teraz, ak dovolíte, teraz vám ešte budem aj hovoriť o tom, možno by som to nemala hovoriť e, tak nahlas, ale procedúry tu v parlamente sa stavujú takými komplikovanými, že to bude nesmierne ťažké rýchlo postupovať aj pri hľadaní náhrady. Ale Miguel na tom už pracuje. Takže teraz, ak dovolíte, prejdeme k bodu 5 nášho rokovacieho programu. Je to návrh správy, kde ja som vlastne spravodajkyňa Týka sa to dočasného pozastavenia autonómnych cieľ podľa spoločného colného sadzobníka na dovoz určitých priemyselných výrobkov na Kanárske ostrovy. Chcela by som vás informovať o tom, že Španielské kráľovstvo požiadalo v mene orgánov Kanárskych ostrovov dočasné pozastavenie uvedených cieľ, ktoré sú, súvisia s niektorými produktmi, ktoré sa dovážajú na Kanárske ostrovy, s tým, aby bolo možné podporiť aj teda malé a stredné podniky, ktoré tam pôsobia. Je to v záujme zamestnanosti na Kanárskych ostrovoch a týka sa to aj konkurencie schopnosti e, španielskej ekonomiky. A vlastne je teraz potvrdené, že toto rozhodnutie nenaruší hospodárskú súťaž a v podstate sa zameriava hlavne na ten mierny, pardon, miestny, lokálny dopad. A chcela by som navrhnúť, aby sme teda postupovali pri pozmeňujúcich návrhoch tzv. zjednodušenou procedúrou podľa článku 46 zmluvy čo znamená, že tu nebudú žiadne pozmeňujúce návrhy k tomuto návrhu zo strany Európskej komisie. Ak teda toto viete akceptovať, túto zjednodušenú procedúru, tak vlastne e, môžeme postúpiť ďalej a vlastne ešte do konca tohto roku by sme mohli urobiť významný krok dopredu. Neviem, či sa niekto chce vyjadriť k tomuto. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Len v krátkosti sa vyjadrím k tomuto. Ako bolo zdôraznené, a nakoniec som to už vyjadril aj posledne, keď sme o tejto téme hovorili, pre nás, e, respektíve pre malé ekonomiky je veľmi dôležité, a takouto ekonomikou je teda aj ekonomika Kanárských ostrovov, je teda dôležité, aby sa e, postupovalo tak, ako je navrhnuté. Aj v Lani oktobri sme o tom hovorili. Ide o praktické dopady a praktické využitie. A asi pred dvoma týždňami som dostal e-mail od jedného podniku, ktorý sa sťažoval, že asi pred dvoma mesiacmi sa snažili doviesť e, nejakú sejačku ktorú chceli využiť vlastne pri svojich e, komerčných aktivitách v tom podniku. Chceli to doviezť z Azorských ostrovoch. A... Aha, pardon, nešlo o siačku, išlo šiací stroj. A chceli ho využiť na šitie plachiet, na plachetnice. Ale Azory, Azorské ostrovy, teda konkrétne colníci na Azorských ostrovoch, povedali, že oni toto nariadenie nepoznajú. A skontaktovali teda colníkov na Madérne, Madeire a tí tiež povedali to isté. Takže tento podnik nakoniec musel zaplatiť príslušné dovozné clá. Takže zase, že to, čo tu robíme my, zrejme pre dané regióny asi neznamená nič. Keď vlády v členských štátoch si dajú im toľko práce, aby sa postarali, že ich zamestnanci budú teda v štátnej správe tieto veci poznať. Že, čiže ide o to, aby sa takéto opatrenia skutočne pretavili aj do miestnej, do vnútroštátnej legislatívy. Členské štáty predsa musia informovať o tom, že na komisii sa prijali takéto opatrenia a nemalo by sa vlastne zopakovať to, čo sa stalo teraz na Kanárskych ostrovoch ohľadne tohto opatrenia. Sme tu, aby sme pracovali pre občanov a pre podniky. Zrejme, keď niektoré členské štáty neurobia to, čo by mali, tak vlastne naša práca je len mrhaním času. Asi by bolo dobre, keby komisia toto vzala do úvahy. Ak by bolo možné, poprosil by som o nejaký signál od komisie, že teda naozaj pritlačia na vlády, aby vlády robili viac. Myslím, Dimitri Vandakaký z Európskej komisie možno bude chcieť reagovať, pretože nakoniec kolegovia aj žiadali, aby teda komisia naozaj urobila všetko, čo je v jej silách z hľadiska svojich e, právomocí aby proste e, tie zmeny, ktoré už predpisy umožňujú, aby boli k dispozícii občanom v členských štátoch. A príslušní zamestnanci majú byť náležite informovaní a aj patričné inštitúcie a agentúry majú byť náležite informované v členských štátoch. Takže želá si niekto z kolegov niečo ešte vysvetliť alebo dovysvetliť? Áno, nech sa páči. Ďakujem za slovo táto informácia nás tiež prekvapuje, pretože predsa existuje nariadenie a to, ako vravíme, sa týka všetkých členských štátov a ešte viac daného regiónu. Takže ešte sme nevideli tú otázku, ktorú vlastne nám chcel položiť vážený pán poslanec, ale samozrejme sa tejto otázke budeme venovať a obrátime sa na, na portugalské orgány. Ďakujem pekne, hovorí pani predsedajúca. Čiže reakcia na vaše znepokojenie prišla. Ak si ale už ďalej nechce, ak sa nikto nechce vyjadriť k tomuto, tak eh, na budúcom zasadnutí budeme o tejto téme hlasovať. Pardon? Pani Perez. Áno, pani predsednička, ďakujem za slovo. Dovolte v krátkosti pripomienku. V podstate eh, nadviažem na to, čo odoznelo z úst eh, poslanca z Madéry. Pokiaľ ide o toto, tak španielské orgány aj v súlade so žiadosťou orgánov z Kanárskych ostrovov vlastne žiadali dočasné pozastavenie tých autonómnych cieľ, aby sa ochránil eh, daný sektor a zároveň ide o ochranu e, hospodárskych subjektov. V podstate vieme, že táto časť je okrajovou oblasťou e, Kanárskych obla- eh, ostrovov, toho sa to týka konkrétne a navrhujem teda, aby tento návrh prešiel alebo odsúhlasený bez pozmeňovacích návrhov. Ďakujem pekne. Takže žiadne pripomienky už nie sú, takže budeme o tomto materiáli hlasovať na budúcom zasadnutí. Hovorí pani predsedajúca. Pardon, poopravili ma. Takže ak nebudú pripomienky, tak už teraz, konco, do konca dnešného zasadnutia, to budeme považovať za schválené. Ďakujem. Teraz prejdeme k bodu 6 nášho programu. A tu vlastne body 6 a 7 patria spolu, tak povediať, do tej istej rodiny. A keď som vás informovala o rozhodnutiach koordinátora, tak tu máme rozhodnutie komisie, ktorým sa vlastne upravuje všeobecné nariadenie o politike súdržnosti a ide vlastne o dve samostatné rozhodnutia a dva postupy a dve samostatné správy. Začala by som teda bodom 6 nášho programu a stratégia, ako som už povedala, bola prijatá zo strany koordinátorov a chcela by som vás v krátkosti poinformovať prv, než požiadam komisiu o to, aby sa vyjadrila. Toto nariadenie vlastne reaguje na krízovú situáciu, hlavne v niektorých našich členských štátoch, hlavne tých, ktoré sú značne e, poznačené krízou. Toto nariadenie v súlade s rozhodnutím koordinátorov a aj pokiaľ ide o prvý kontakt a spoluprácu a úsilie, e, ktorá sa vynakladá medzi týmito troma inštitúciami, teda na základe toho sme sa v uplynulých týždňoch e, dopracovali spolu k tomu, že sme si navzájom vymieniali informácie a snažili sme sa pochopiť stanoviská komisie aj rady a pripravovali sme stanovisko Európskeho parlamentu. E, časový harmonogram je ozaj veľmi napätý a ak máme urobiť to, čo nám odporúčajú koordinátori, tak by sme mali celý proces urychliť, aby to bolo len jedno čítanie. A samozrejme vznikajú tu nové stanoviská, hlavne medzi týmito dvoma koordinujúcimi orgánmi, ale očakávame, že komisia nám poskytne všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú dôsledkov, účinkov rôznych návrhov ktoré sa zvažujú v rámci prípravného procesu. Tento proces sa ešte neukončil a samozrejme komisia to už uzavrela, ale ešte rada a parlament nie. Takže my ešte tiež diskutujeme o tomto návrhu a preto som nepredložila dnes návrh správy s pozmeňujúcimi návrhmi, e, čiže vo e, v Ďakujem. V dôvodovej správe ale e, som vysvetlila príslušné otázky, ktoré sa týkajú vylepšenia návrhu, e, ktorý prišiel z Európskej komisie. Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je v krátkosti e, zamerať sa na tie oblasti, ktoré sú najmä postihnuté krízou, aby sa dočasne mohlo navršiť e, spolufinancovanie zo strany EÚ, poviem to takto zjednodušenie, z hľadiska programu koheznej politiky, bez toho, aby sme upravovali celkovo alokácie, pokiaľ je o politiku súdržnosti pre členské štáty a da, na dané obdobie. Takže krajiny, ktoré sem spadajú, by to boli práve tie, ktoré už aj teraz e, vlastne spadajú pod program tejto e, pomoci Maďarsko, Írsko a tak ďalej. A tieto vlastne spadajú pod bežný legislatívny proces. Teraz by som vás chcela požiadať pána Rudolfa Nislera, ktorý je riaditeľom zodpovedným za príslušnú zložku na DG Regio. On pracoval na tomto návrhu a poprosím ho, aby nás poinformoval. A ak dovolíte, kolegovia sa vás možno aj niečo opýtajú, pokiaľ ide o tie dôvody, ktoré sú v pozadí rozhodnutí. A možno neskôr sa ešte dopracujeme aj k ďalším detailom a k tomu, čo ešte uvidíme e, pri možných ďalších návrhoch. Takže nech sa páči, pán Druhov Nisler. Uh, uh, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Prajem vám všetkým príjemné odpoludnie. Pokúsim sa byť stručný, aby som vás uviedol k tým zásadným bodom tohto návrhu. Pôvod. To je ako prvé. Ide o dva závery stretnutí. Je to junový eh, summit rady ten vyjadril potrebu rozšíriť synergie medzi fondmi EÚ a požičkovými programami pre krajiny, ktoré sú pod mechanizmom dohľadu. A potom hlavy štátov v júli e, eurozón, štátov eurozóny e, hovorili špecificky o situácii v Grécku a oni hovorili o opatrení pred časnom zvýšení kofinancovania pre Grécko a iné krajiny. Komisia sa pokúsila reagovať na tieto žiadosti e, zo strany rady a 1. augusta predložila návrh mm, pre všetky štruktúrálne fondy to, čo máme teraz pred sebou, sa týka kohéznych fondov, ale existuje aj zrkadlový návrh, ktorý sa týka eh, Fondu pre rozvoj vidieka a pre rybolov. Hlavným cieľom je eh, pomáhať vo výnimočných prípadoch, v krízových situáciách tým krajinám, ktoré zápasia s problémami kofinancovania takých aktivít, ktoré sú, sa implementujú štrukturálnymi fondmi, aby sa zľahčilo bremeno kofinancovania príležitostnými injekciami. A je to veľmi jednoduché. Navrhujeme zvýšiť sadzby kofinancovania e, o 10 percentuálnych bodov. Návrh je e, zameraný, ako povedala pani Hübnerová, e, a teda vzťahuje sa len na krajiny, ktoré čelia podobným e, problém, teda ide o krajiny, ktoré sú mimo eurozóny a je to európska, európsky finančný mechanizmus stability pre krajiny v, v rámci eurozóny. Teda ide o to, aby sme všetky krajiny mm, uviedli na rovnakú úroveň. Návrh sa precizuje, pokiaľ ide o e, nárokovateľnosť. E, dátum, kedy krajina môže vstúpiť do takéhoto mechanizmu podpory, je tiež dátum, ktorý je dátum narokovateľnosti pre takéto navýšenie. A ukončenie takéhoto procesu schémy je vlastne ukončením dátumu, e, kedy ten štát e, sa vráti späť ku normálnym e, prahovým hodnotám spolufinancovania. Tento prístup sme využili preto, aby sme predstavili niečo, čo je technicky jednoduché a čo nám umožní dosiahnuť silný efekt pri e, transferoch hotovosti pre tieto krajiny. E, to, čo je dôležité, je, že to môže fungovať v súčasnom postupe platieb. E, teda nemusíme meniť naše postupy tak ako teraz to robíme s členskými štátmi. E, teda nie sú potrebné nejaké nové prihlášky a transfery sa budú presúvať v rámci terajších platobných postupov. To je návrh. E, ale je tu aj návrh, ktorý hovorí, že členský štát mi formálne mal požiadať, aby mohol využiť toto nariadenie. A komisia e, to využije ako zdôvodnenie. A my e, chceme týmto sa zamerať na hlavné programy, A, e, ale rozšírenie by vlastne skomplikovalo celú situáciu. A, takže my sa zameriavame na tie e, mainstreamové programy. Rozpočtové dopady. E, nie je potrebné navyšovať rozpočet. Mechanizmus funguje procesom anticipácie platieb v rámci 10-percentného rozmedzia, takže platby by e, sa realizovali v tom včasnom štádiu. Vychádzali by z odhadov, ktoré urobí komisia pre rok 2012. Nebolo by e, potrebné teda navyšovať e, ďalšie prostriedky na to, aby sme pokryli potreby tohto opatrenia, ak nariadenie bude schválené komisia nenavrhuje e, e, klauzulou o ukončení platnosti pre, pre jednotlivé krajiny. Takže je tu vlastne automatický dátum ukončenia ale v rade bola diskusia o zavedení takéto klauzuly. To, čo je dôležité, čo musíme pochopiť, a na to chcem teraz upriamiť vašu pozornosť, mechanizmus, ktorý navrhujeme, vyžaduje retroaktívnu aplikáciu. Cieľom je, ak by tieto e, ustanovenia sú pri doplatnosti, Členský štát, ktorý e, využíva program pomoci a predložil žiadosti o platby, by mohol získať navýšenie od prvej žiadosti o platby až do obdobia, kedy toto vstúpi do platnosti. Takže to nám umožňuje e, presunúť značné prostriedky pre dotknuté členské štáty. Podľa našich odhadov dodatočné e, platby, ktoré by bolo potrebné pokryť, vrátane rozpočtového roka 2012 by boli po výške asi 2,3 miliard eur. Vychádzajú z odhadov a predpovedí, ktoré sme dostali od členských štátov vo veci očakávaných platieb a tiež vychádzajúc z už realizovaných e, platieb, ktoré, na ktoré by sa vzťahovalo toto navýšenie. Diskusia v rade sa zatiaľ točila okolo niekoľkých kľúčových bodov a kolega za predsedníctvo je tu k dispozícii. Teda otázka je, či by sa mala obmedziť retroaktivita a tiež možné zavedenie e, ukončovacej klauzuly. A tiež e, oprávnenosť. Teda tým by sa zúžil okruh e, krajín, e, pokiaľ ide o e, dané mechanizmy. Tiež tam bola otázka o úlohe komisie v celom procese. Pre nás je dôležité to, že komisia je pripravená posudzovať e, žiadosti predložené členskými štátmi, kde sa uchádzajú o využitie tohto systému a tiež e, posúdiť odôvodnenosť ale to, čo by sme nechceli robiť a nechceme prijať, vytvárať nový postup, ktorý by komisii dovoloval rozhodovať v jednotlivých prípadoch, či krajina má právo využívať tento mechanizmus alebo nie. My si myslíme, že rozhodnutie rady e, zaradiť krajiny pod, do tohto mechanizmu, to by mal byť spúšťací e, proces na využívanie tohto mechanizmu. Teda mal by tu byť istý automatizmus s ohľadom na to, aby sme predišli meškaniam pri disponibilite pomoci tejto schémy, v rámci tejto schémy. Pani predsednička, ja som e, pripravený pomáhať vám aj rade a budem rád, ak e, prejdeme obdobím intenzívnej spolupráce, aby sa tento návrh ďalej rozvinul. Som vám k dispozícii, aby som vám pos- poskytla ďalšie informácie. Neviem, či by kolega chcel ešte podať ďalšie vysvetlenia. E, teda za predsedníctvo, Piotr Žubery. Ďakujem, pani predsednička. Chcem len potvrdiť, že tieto podmienacné návrhy sú, majú pre nás vysokú prioritu. Doteraz sme mali v pracovnej skupine v rade 5 zasadnutí a zdá sa, že sa blížime k dohode pokiaľ ide o tie dva pozmeňujúce návrhy, nie je to jednoduché. V prípade toho, čo naposledy, ako posledne spomenul uh, Rudolf Nisler. Ale posúvame sa dopredu. Očakávame, že prácu v skupine rady ukončíme čoskoro a budeme môcť predložiť výsledky našej práce do Koreperu eh, v nasledujúcich týždňoch. Ďakujem. Ramona. Mám s veľkou pozornosťou som počúvala pána Nizlera, ale myslím, že je veľmi dôležité, aby sme túto správu tak skoro ako je len možné schválili, aby sme štátom, ktoré trpia dôsledkami krízy, pomohli finančne, aby mohli ďalej pokračovať v svojich projektoch. A e, rozhodnutie spojené s kofinancovaním z národného rozpočtu sa môže využiť na také zámery, ktoré pomôžu roz, rozbehnutiu hospodárstva, udržaniu pracovných miest. A zároveň to bude príspevok k boju proti nezamestnanosti. Je veľmi dôležité, aby vlády týchto štátov čo najúčinnejšie využívali e, tento nástroj. Bolo by veľmi zaujímavé, keby sme sa dozvedeli od Európskej komisie, ako sa e, to využívalo e, v prípade tých piatých členských štátov, ktoré v roku 2010 najsilnejšie trpeli pod krizou. My sme chceli tieto štáty samozrejme podporiť a teraz e, príjmame ďalšie rozhodnutie e, v tomto ohľade. Ale musíme si byť istí, že vlády týchto štátov e, prevezmú zodpovednosť, ktorá im patrí, aby čo najlepšie využili e, a e, tie nástroje, ktoré majú k dispozícii a či existuje aj nejaké vyhodnotenie, aby sme mali aj dôveru v to, že naše úsilie nie je márne. Ďakujem. Jan Obrit. Ďakujem, pani predsednička. Ja mám niekoľko poznámok. Tá prvá je ja. E, ja podporujem e, tieto pozmeňovacie návrhy, lebo to je politický signál a to je veľmi dôležité v tejto dobe. E, ďalšia poznámka. Európska rada si musí byť vedomá toho, že to e, kohezné programy sú účinné v boji proti kríze. Teda tento nástroj je dôležitý a nie je to niečo marginálne. To musí byť veľmi jasné. Potrebujeme tento flexibilný nástroj pre budúcnosť. Druhá poznámka musíme veľmi jasne povedať, že toto je dočasné opatrenie. A preto musíme veľmi jasne popísať modelové situácie v texte. Máme už skúsenosti a nemôžeme pracovať na nariadení, ako keby sa nič nebolo stalo. E, teda nové naredenie musí odrážať to, čo sa udialo a musí to zohľadňovať obsah. Ďalej e, je tu otázka dôsledkov. Nič nie je bez dôsledkov. Ak tu budeme mať navýšenie a ďalšie, tak e, to bude mať dôsledky pre tieto krajiny. Napríklad môže to znamenať pokles počtu projektov alebo nižšie spolufinancovanie. E, lebo tu nemáme nové zdroje, my len presunieme zdroje, e, presunieme ich na tento cieľ a, a v budúcich rokoch bude menej zdrojov. E, takže to, čo vieme, že sú dôsledky, znamená nižšie prostriedky pre kofinancovanie a samozrejme e, nižší počet e, projektov. Teda toto by sme si mali uvedomiť, aby nám bolo jasné, čo tu teraz robíme. A ešte e, malá otázka. Nie všetci poznajú výraz sunset clause, takže bolo by dobre, keby ste to vysvetlili. Ďakujem. Mr. Angurakis. Pán Angurakis. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, έχω να πω το Ďakujem pekne, pani predsednička. Za seba môžem povedať, že na prvý pohľad sa zdá, že toto opatrenie môže pomôcť tým krajinám, ktoré bojujú s dobroznými problémami, ktoré súvisia s krízou, ale podľa mňa sa toto týka skôr zdania vecí, než skutočného stavu. Chcem sa opýtať, zjavne časť krízy spôsobili aj problémy, ktoré naše krajiny mali už mnoho rokov, teda chceme bojovať s krízou. Je tu aj otáznik, ktorý vysí nad obsahom týchto programov. Musíme sa snažiť o to, aby tieto programy nám pomáhali bojovať proti kríze a nie, aby ešte zhoršovali dôsledky krízy. Isté, že ak zistíme, že sú problémy, nemá význam pokračovať v týchto programoch. Čo sa týka Grécka, tam je um, snaha znížiť mieru národného spolufinancovania a údajne to má ísť ruka v ruke aj s, so škrtaním a zrušením veľkého množstva európskych projektov, údajne preto, že miera čerpania je mimoriadne nízka. Bol by som rád, keby sme mali prehľad o tom, do akej miery tieto kritéria budú zhľovať úlohu v budúcnosti ďalej. Čo sa týka výrazných škrtov, ktoré priamo zasahujú zamestnancov a štátnych úradníkov v Grécku, dokonca môžu dojsť aj k 40-percentným škrtom vo verejnom sektore najmä v oblasti ministerstva financí, ktoré má na starosti riadenie fondu ESPA a iných európskych fondov, teda situácia sa len zhorší pravdepodobne. Okrem toho si myslím, že znižovanie národných príspevkov a znižovanie počtu európskych programov povedie k tomu, že tí, ktorí majú z krízy prospech, budú mať ešte väčší prospech, pretože samozrejme o čo menej projektov bude, o to viac peniazy bude pre tieto projekty, ale väčšina pracovníkov a zamestnancov bude trpieť ešte viac. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Marie-Thérèse Sanchez-Smith. Merci, madame la présidente. Je ne vais pas revenir sur la... Ďakujem pekne. Ja by som sa rada vrátila k téme krízy a jej jeho výraznému zásahu. Súvisí to so štrukturálnymi fondmi. Ale ide tu predovšetkým o solidaritu. Chcem oceniť iniciatívu ochotu pochopiť situáciu Grécka. Ďalej je e, tú úpravu o 10 bodov. Podľa mňa to je dobrý návrh, mali by sme však zájsť ešte ďalej, podľa mňa. Najmä vzhľadom na potrebu technickej pomoci v oblasti čerpania fondov a to rýchleho čerpania. Rada by som sa vyjadrila k dvom veciam, ak dovolíte. Investície sa musia sústreďovať na budúcnosť, na rast, na zamestnanosť. Musíme konzumovať viac, ale aj lepšie, rozumnejšie. Musíme sa taktiež zamyslieť aj nad celým konceptom spolufinancovania. Je nevyhnutné, aby národné orgány taktiež investovali do týchto rozpočtov. A ešte stále podľa mňa sú dosť veľké otázniky v súvislosti s, so zoznamami, ktoré sa zverejňujú. E, máme tu 6 krajín v súčasnosti. Čo sa stane, ak sa aj ďalšie krajiny dostanú do ťažkosti? Vieme, že veci naberajú často veľmi rýchly priebeh. Čo sa stane teda, ak aj ďalšie krajiny požiadajú o podobnú pomoc? Ak sa totiž nebudú navyšovať sumy, bude to mať vplyv na počet projektov, ktoré sa budú môcť financovať. Sú tu preto otázniky, ktoré súvisia s ďalšími krokmi. Pán Toplos, ďakujem. Ja chcem oceniť rozhodnutie, ktoré prijala komisia, ktoré súvisí s mierou spolufinancovania až do výšky 19 v tých členských štátoch, kde sú ťažkosti, ktoré súvisia s finančnou stabilitou. Nepochybne táto hrozba vysí nad celou eurozónou. Keď som hovoril s komisárom Hánom na túto tému, mnoho ľudí vtedy reagovalo dosť razantne a komisár Hahn vtedy uvidel, že zvýši spolufinancovanie, ale ani on um, si netrúfal hovoriť o takom vysokom čísle, ako je 19%. A zrazu teraz uh, sa zavádza 19%. Bude to pravidlo, bude to výnimka. A nemá to veľký význam ani z finančného hľadiska, pretože my predsa nesťahujeme tieto peniaze z iných rokov, ak sa nemýlim. Európska únia totiž platí viac, ale národné príspevky sa znižujú. Teda výsledkom je, že sa bude podporovať čoraz menej projektov. A samotný členský štát na to doplatí. Ale myslím si, že je to dobrá vec, pretože tým prijavujeme európsku solidaritu. A robíme to s nádejou, že nielen, že sa zabezpečí istá miera stability, ale aj hospodársky rast. Podľa mňa preto je rozumné podporiť toto opatrenie je zamerané na podporu istých projektov v ťažkých časoch, a to v takých krajinách, kde miera čerpania bola dosť problematická. Nebolo tam dostatočné množstvo vlastného kapitálu, národných príspevkov a to nie len kvôli kríze, ale kvôli nízkej schopnosti čerpať, absorbovať tieto prostriedky. Ja som pôsobil na regionálnej a lokálnej úrovni a viem, aké problémy tam sú a myslím si, že nám to nás sa nasmeruje správnym smerom. Musíme totiž to monitorovať priebeh projektov a programov. Musíme si uvedomiť, že nesmieme pred ničím zatvárať oči. Náš výbor a aj plénum sa zaoberalo témou transparentnosti vo financovaní, najmä čo sa týka eh, regionálnych fondov. Transparentnosť znamená, že musia byť dobre známe pravidlá hry, pretože ste, že niektorí si príliš užívali, vyhadovali z kopítka e, v minulých rokoch a teraz, e, keď sú v ťažkostiach, musia dodržiavať pravidlá, musia si uvedomiť, že takto to ďalej nejde a preto sa musíme snažiť o to, aby projekty, ktoré podporujeme, boli kvalitné. Kvalita je naozaj kľúčová v Grécku sa útočí na udržateľnosť. E, tieto útoky majú rôzne formy. Pozrieme sa napríklad na nezákonné stavby, čierne stavby. Tých je mnoho v celej krajine. Stavajú sa bez povolenia. Údajne sú na nich uvalené pokuty, ale tieto pokuty nikto neplatí. A trojka, vrátanie komisie, znižuje tieto pokuty dokonca a ignoruje skutočnosť, že nikto tieto pokuty neplatí Trojka taktiež e, sa prizerá tomu, ako sa údajne e, rušia dve tretiny nášho železničného systému, pretože údajne to nefunguje efektívne, ale to sa nedá takto, prosím pekne. Nemôžeme predsa rušiť infraštruktúru. Je potrebné, aby sme zabezpečili v prvom rade transparentnosť a dobrý prehľad o tom, ako sa čerpajú verejné zdroje. Tie krajiny, ktoré zaostávajú, potrebujú túto formu pomoci na to, aby dokázali prekonať ťažkosti, ktorým čelia vo svojom hospodárstve. Je potrebné, aby sa vzdelávanie zlepšilo, aby sme lepšie dokázali monitorovať programy, mieru čerpania aj implementáciu. Isté potrebujeme viac Európy a to na to, aby peniaze, ktoré sa distribujú, naozaj priniesli výsledky. Toky peňazí a miera absorpcie, to sú dve veci, na ktoré sa musíme sústrediť. Musíme to poňať aj z finančného hľadiska. Je potrebné sledovať už ten priebeh eh, týchto prostriedkov z európskych fondov. Musíme monitorovať aj implementačnú fázu týchto projektov. A musíme taktiež revidovať priebeh týchto projektov, tak aby sme vedeli, či prinašajú výsledky alebo nie. Predsednička, musíme to zostručniť, pretože ináč to nestihneme. Močok leva. Ďakujem pekne a ja by som rada ocenila tento návrh. A tiež chcem oceniť to, že postup je takýto urýchlený, keďže to nikto nespomenul. Ak dovolíte, len krátka poznámka. Takmer všetci kolegovia hovorili o dôsledkoch takéhoto návrhu. Ešte si nie som stále istá, aký dopad bude mať tá suma 2,3 miliardy eur na rozpočet na rok 2012. Ja by som bola rada, keby komisia sa k tomu mohla vyjadriť. Nepochybne. Tam máme všetko na jazyku, ale nikto sa neodváži povedať. Nikto samozrejme z nás nechce byť proti takémuto návrhu, nikto nechce ísť proti týmto krajinám, ktoré potrebujú pomoc. Ďakujeme pekne, Tomás Dojč. Ďakujem. Ďakujem za slovo, pani predsednička. A ja sám chcem povedať, že podporujem tento návrh. Pokladám ho za užitočný a samozrejme beriem na vedomie všetko to, čo formulovala aj pani predsedajúca, že naozaj máme vyjadriť svoje stanovisko stručne a Poviem teda, súhlasím s tým, čo povedala pani Manesku aj pán Olbricht. A práve preto to nebudem teraz opakovať, čo oni hovorili. Som rád, keď môžem takéto vynikajúce myšlienky podporiť, ale mám dve otázky. Poprvé, e, rád by som poprosil teda radu a druhá otázka pôjde na komisiu to, čo povedala pani predsedajúca, aj kolegovia poslanci, e, vieme, aká je stanovisko má komisia, oboznámili sme sa so stanoviskom rady. Toto bol uspokojujúce až dovtedy, kým e, predstaviteľ predsedníctva nepovedal, že o tomto už rada rokovala 5 krát. A za chvíľu budeme mať k dispozícii nejaké riešenie, nejaký nejaký výsledok. A keď už sa 5 krát rokovalo a ešte na budúce sa bude formulovať, že čo skoro príde nejaké riešenie, tak už sa rozsvietí u mňa nejaké také varovné svetielko. Neviem, či som paranoický, ale že v narade sa všetci tak úžasne zhodli, že až 5 krát e, to museli prerokovať a 5 krát si to odsúhlasili, ale obávam sa, že to asi tak nebude. Asi by bolo dobre dostať nejaké informácie, keďže postupujeme urýchleným, urýchlenou procedúrou. Chcem sa spýtať teda, aký je dôvod, že po piatich kolách rokovaní na rade ešte stále sa nedospelo k dohode keď vlastne ešte v tých základných otázkach, ako je retroaktivita a tak ďalej, ešte stále nebeží debata, respektíve aspoň tak to vyzerá že medzi radou a členskými štátmi neexistuje debata. To pre mňa vyzerá byť ako protirečenie. Otázka na komisiu. Minulý týždeň pán Barokzo e, spomenul Grécko, respektíve povedal aj, že v podobných situáciách sa nachádzajú niektoré krajiny ako Grécko a v tomto zmysle vlastne hovoril aj o určitých predstavách, ktoré sa týkajú nástrojov koheznej politiky. Povedal, že v čo možno najkračšom čase, po, teda v súvislosti s tým, čo on vyjadril ako návrh, že to sa dostane na stôl rady aj parlamentu. Čiže mohli by sme sa o tom dozvedieť viac, teda ide o túto tému v podstate, aké má nové podnety a to, čo teda hovoril pán Barozo, že budú tieto návrhy a podnety komisie ohľadne nástrojov koheznej politiky, ako sa tieto budú uplatňovať pri riešení krízy, teda ako by, radi by sme ich preskúmali otázka, kedy ich komisia predloží. Ďakujem. Olčich Vlasák, prosím, ale veľmi stručne. Ďakujem pekne, pani predsednička. V zásade by som s týmto návrhom súhlasil, ale som dosť zdržanlivý, pretože z praxe vieme, že keď sa poskytujú takéto lacné peniaze, keď ten príspevok je príliš vysoký, nie vždy sa vynaložia tieto peniaze efektívne. To znamená, podporím tento návrh iba ak sa stanovia jasné pravidlá, kontroly a jasné pravidlá zjednodušenia procesov samotných, tak aby sme zalúčili efektivitu rast a rozvoj. Ďakujem. Like to... Ďakujeme pekne. Teraz eh, by som dala slovo komisii a rade, ale prosím k veci a stručne ďakujem. Pán Nisler, ďakujem. Prebehnem to telegraficky. Pani Manesku sa pýtala na krízový balíček a jeho dopad Pripomínam, že aj na tomto výbore sme diskutovali o správe, ktorú komisia vypracovala za týmto účelom. Možno si spomínate, že tam boli rôzne opatrenia aj finančného charakteru, aj iného charakteru. Najmä išlo o informácie, ktoré sa týkali využitia tých predplatkov, ktoré členské štáty obdržali a efektivnosti čerpania. Jan Olbricht, vy ste spomenuli to, že politika súdržnosti môže byť nápomocná v boji proti kríze. E, domnievame sa, že sa to už raz e, preukázalo v praxi a teraz sa posúvame do druhej fázy tohto testu. Našim cieľom je, aby v budúcom nariadení, aby tam boli také ustanovenia, ktoré umožnia spustenie opatrení, ktoré spadajú do kategórie mimoriadnych okolností, teda e, uvažovali sme aj o tejto alternatíve a v návrhu sa to isté objaví. Máte pravdu, keď tvrdíte, že tým, že zvýšime podiel z európskych fondov, môže dôjsť k tomu, že sa bude financovať menej projektov, ale otázka znie, či sme schopní zabezpečiť fungovanie tých projektov, ktoré sú už naplánované. A preto je snaha obmedziť to na isté obdobie tým, že poskytneme väčšiu časť peňazí, väčší podiel a potom eh, to obrátiť často práve v týchto krajinách nie je možné poskytnúť financovanie z národných zdrojov, musia si požičiavať kapitál na tieto účely, tak aby zabezpečili tú stanovenú úroveň spolufinancovania. Doložka ukončenie platnosti, teda v angličtine sunset clause, tá hovorí o tom, že sa stanoví konečný dátum uplatňovania tohto mechanizmu vo všeobecnosti skôr a nie aplikovanie konečných dátumov, ktoré sú uvedené v jednotlivých rozhodnutiach rady pre jednotlivé krajiny, ktoré sa to týka. O tomto okrem iného rada taktiež rokovala pán Angurakis a pán Tremopulos, k ním sa vyjadrím spoločne. Nesmieme zabúdať, že tieto opatrenia sú iba doplnkom tých krokov, ktoré už robíme v súvislosti s krajinami, ktorých sa to týka, tak aby sme využili všetky možnosti, ktoré sú k dispozícii ešte predtým, ako sa začneme spoliehať na zmeny v nariadeniach. To znamená reprogramácia. Tu e, postupujeme takýmto spôsobom v prípade všetkých operačných programov Grécka. A taktiež sa snažíme presunúť niektoré činnosti v niektorých programoch možno to nie je celkom eh, automaticky jasné, ale keď vezmeme do úvahy dramatický priebeh situácie v Grécku, tým, že je tam mimoriadne vysoká miera nezamestnanosti a taktiež situácia v malých a stredných podnikoch, tam eh, tie kroky reprogramovania a podpora malých a stredných podnikov sú nevyhnutné a sú obsiahnuté v kontexte týchto opatrení. A to, čo teraz prekladáme v tomto návrhu, iba doplnením toho setu predchádzajúcich opatrení, ktoré sme zaviedli. Pani Sanchez Schmidt sa vyjadrila k otázke toho, čo sa stane, ak by aj iné krajiny žiadali o pomoc z tohto mechanizmu Náš návrh je postavený tak, že takáto možnosť nie je vylúčená, ak by iné krajiny spadali pod jeden z mechanizmov, na základe ktorého Európska únia funguje, získali by nárok na takúto formu pomoci. Avšak v tomto prípade bude potrebné relevantné spomenúť doložku ukončenia platnosti, pretože ak to uzavrieme na roky 2012-2013, potom to bude obmedzené iba do tohto dátumu. Pani Kleba spomenula taktiež rozpočtový dopad. E, nie je potrebné navyšovať platby rozpočtové zdroje. Hovoríme o prostriedkoch, ktoré sú v dispozícii a ktoré sa využijú ktoré sú k dispozícii už v politike súdržnosti. Ide ale na to, že ich vyplatíme skôr, ako sa pôvodne plánovalo. Rozdiel v porovnaní s preddavkami, keď sa posunieme na nižšiu úroveň spolufinancovania, je v tom, že e, my takúto možnosť e, neuvádzame v, nášmu, v našom návrhu. My to obmedzujeme na isté obdobie a potom sa vrátime opäť na maximálnu mieru spolufinancovania, ktorá platí pre danú krajinu. To znamená 85 v konvergencii alebo 50 v regiónoch konkurenceschopnosti. Keď sa potom spätne pozrieme na dopad tohto návrhu, vidíme, že v priemere sme dosiahli mieru spolufinancovania, ktorá je mierne vyššia ako tie sadzby, ktoré boli stanovené ako maxima nariadení. Ale v žiadnom prípade e, nebudeme komplikovať situáciu pre členské štáty, e, keď budú chcieť vystúpiť z tohto mechanizmu. Ešte posledná otázka pána Dojča, ktoré, ktorá sa týka vyhlásenia pána Barosa Všetci si uvedomujeme, že kríza ešte neskončila a snažíme sa hľadať všetky možnosti, ako pomáhať krajinám a hľadáme možnosti poskytovať všetky formy pomoci, ktoré sú k dispozícii a ktoré budú nevyhnutné v týchto neľakých časoch. Toľko tejto veci. Ďakujem. Chápem, že pani Manesku by sa chcela vrátiť k svojej otázke, pretože ste ju celkom nepochopili. Pani Manesku, nech sa páči. Ďakujem. Ja by som rada pripomenula pánovi Nislerovi. Spomínam si na diskusie vo výbore. Bola som dosť nespokojná s analýzami, ktoré sa vtedy predlžili, pretože tieto analýzy sa opierali iba o čísla, ktoré uviedli vlády. A už vtedy som sa pýtala, naozaj sa opierame iba o tieto údaje, naozaj to stačí. Pán Nislav vtedy uviedol, žiaľ, je to všetko, čo v tejto chvíli máme. Ale nemyslím si, že by sme si mali niečo predstierať. Výsledok totiž to nie je celkom v súlade s pravdou. Na základe skúsenosti vieme, že to, čo vlády často uvádzajú, nezodpovedá často skutočnosti. A očakávam od komisie, aby to vyhodnotila reálne. Ďakujem. Chceli by ste reagovať, prosím? No už to je ťažká otázka, pani Manesku. Ide o politický sektor, ktorý sa odvíja od pravidel zdieľaného manažmentu. To znamená, že všetky rozhodnutia sú založené na dôvere, na transparentnosti, sprístupnených údajov. Ako viete, sú do systému zabudované eh, atletické požiadavky. Predkladáte komisii údaje z členských štátov, Teraz odpovedaj skutočnosti. To znamená, že aj v procese hodnotenia ďalšieho rozvoja sa budeme musieť spoliehať na údaje, ktoré nám členské štáty predkladajú vo svojich výročných správach. Ešte ak dovolíte na doplnenie. máme na svojich pleciach zodpovednosť vyhodnotiť dopad politiky súdržnosti, ale ako viete, robíme to periodicky. Skôr tak tematicky, globálne. Ďakujem. Dve minúty ešte, rada. Ďakujem. K otázke toho, prečo sme zorganizovali 5 schôdzi. Odpoveď je jednoduchá. Je to preto, že sme sa zamerali na podrobnosti. Môžem spomenúť minimálne 4 oblasti, o ktorých sme rokovali na týchto našich schôdzach. Poprvé, rozpočtový dopad tohto návrhu tu sme rokovali o retroaktivite a doložke o ukončení platnosti. Ďalšou oblasťou je úloha komisie v tomto procese. Komisia navrhla proces automaticky v udelovaní tejto pomoci. Ďalšou témou našich rokovaní na rade bolo hľadanie vhodného právneho spôsobu, ako zabezpečiť, že peniaze sa využijú naozaj na podporu rastu a zamestnanosti. A to výlučne na tieto účely. A štvrtou témou, na ktorú sme sa sústredili, bolo naozaj vysvetlenie, či tieto peniaze sú naozaj eh, potrebné a opodstatnené v týchto členských štátoch, ktoré ide. O tomto sme teda rokovali na rade. Ďakujem pekne. A ak dovolíte, a ja ako spravodajkynia by som rada povedala niekoľko slov po všetkých schôdzach, ktoré som absolvovala aj s radou, aj s komisiou a aj po prvom stretnutí s tými spravodajcami zo včerajška. E, teraz pracujem na pozmeňovacích návrhoch v štyroch hlavných oblastiach. Myslím si, že otázka retroaktivity v súvislosti s dĺžkovou končením platnosti, e, to je téma, kde musíme dať naozaj to najoptimálnejšie riešenie. Nebolo toto spomenuté, ale hodnotíme, koľko peňazí sa bude poskytovať formou predávkov a koľko inými tokmi. Ďalej druhá oblasť súvisí s tým, ako členské štáty vstupujú do tohto procesu, do akej miery tento proces bude automatický. Ja by som bola za to, keby um, tento proces nebol plne automatický, ale musíme pripraviť také riešenie, ktoré zminimalizuje čo najviac e, tú záťaž v administratívnej oblasti. Ďalej, ďalšia oblasť to sú byrokratické témy, ktoré sú so monitorovaním, poskytovaním správ. Tu musíme urobiť všetko preto, aby sme využili už existujúce nástroje strategického predkladania správ. Teda boli to vlastne tri oblasti, na ktoré sa sústredujem v pozmeňovacích návrhoch. Na záver by som rada povedala toľko, že lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov je 14. október a ešte by som rada tým spravodajcom zopakovala, že sa budeme musieť zrejme opäť stretnúť na budúci týždeň. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu na programe. Na ten už nemáme vlastne skoro žiaden čas, ale posunieme ten ďalší bod 10-15 minút, tak aby sme mali som pol hodinku na tento ďalší bod. To je ďalší pozmeňovací návrh, ktorý v zásade tiež súvisí s finančným inžinierstvom, respektíve ide o programy návratnej pomoci. Ja by som sa vzdala úvodných slov, dala by som slovo e, pánovi Nislerovej, by sme to prebehli čo najrychlejšie. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Toto je návrh úplne iného charakteru než ten prvý. Tento je vyslovene odborný, technický. Pôvod má v tom, že sa eh, vlastne ide o zistenie Európskeho eh, dvora auditorov o tom, že európske členské štáty používajú v rámci terajších programovacích eh, období takú, používajú takú prax, ktorá nespadá pod článok 44, pokiaľ ide o nástroje finančného inžinierstva a ktoré fungujú na základe e, konštrukcie týchto fondov alebo tých, ktoré sa investujú priamo. A takéto kroky sú potenciálne sporné a nie sú bežné. Spolu s kon- s členskými štátmi a komisiou sme začali teda e, skúmať e, situáciu a zisťovali sme, čo vlastne členské štáty robia v tejto oblasti. A aj spolu s našimi právnymi expertmi sme skúmali, čo umožňuje toto nariadenie a čo nie je okryté týmto nariadením. Výsledok je ten, že naozaj existuje značné, značné rozpetie krokov, ktoré vykonávajú členské štáty a nadvezuje to na kroky, ktoré vykonali ešte v období pred rokom 2007. Začalo to niekedy v roku 1994. A tieto kroky boli úplne oprávnené v súlade s, predchádzajúcou, s predchádzajúcim nariadením a tam existovala opora pre takéto kroky. Takže ide o temer exklu- výhradne o staré členské štáty a tie v dobrej viere, keďže nariadenie explicitne nezakazuje takéto kroky, tak vlastne preto konali týmto spôsobom, akým konali v danom období. Naši právni experti potvrdili, že tu v podstate ostal taký prázdny priestor, medzera v našich právnych predpisoch a aj keď napriek tomu, že tie kroky neboli zakázané, predsa ale neexistovali nejaké ustanovenia o opätovnom použití týchto opatrení. Čiže zámer bol ten, že by sme urobili nejaké korekčné kroky a toto by malo poskytnúť členským štátom právnu istotu, aby im to umožnilo vlastne pokračovať v tých krokoch, ktoré pokladáme ako si za úplne v súlade s tou osvedčenou správnou praxou, ktorá sa ukázala ako správna v predchádzajúcom období. A nechceli by sme v tejto etape nejak odradiť členské štáty. Chceme ich podporiť, aby využívali európske prostriedky, aby proste čo najlepšie ich využívali teda. Aj keď ide o tento revolvingový charakter. Týka sa to samozrejme aj úpravy a nápravy e, toho právneho nedostatku, ktorý tu existuje. Rozhodli sme sa teda v tomto kontexte urobiť to, že prídeme s niekoľkými objasneniami v samotnom nariadení a tieto objasnenia sa týkali našich vzťahov voči členským štátom, aj v súvislosti s tým finančným inžinierstvom a tak ďalej. Aby teda mali členské štáty možnosť zoznámiť sa s týmito eh, jednotlivými eh, vecami priamo v nariadení, kde tie veci budú proste patrične zadefinované. Okrem toho sme sa odsúhlasili s členskými štátmi na dobrovoľnej báze to, že vlastne e, viac menej sa prijalo, že to bude ako pravidelná vec, že sa budú predkladať správy o implementácii finančných nástrojov. Podľa súčasného nariadenia sú tam ustanovenia o tom, ako sa vlastne rozbiehajú takéto e, finančné nástroje, ale nie sú tam povinnosti podávať správy o využívaní e, čerpania týchto finančných nástrojov. A to vlastne potom dopadlo tak, že to pre, ďaleko predčilo naše očakávania a zrazu máme málo údajov, ktoré by nám umožnili náležité monitorovanie týchto aktivít. Takže v rámci diskusie sme sa venovali aj tomuto. Takže navrhli sme, že zavedieme úlohu dobrovoľného podávania správ a že vlastne pre členské štáty už bude povinnosťou podávať takéto správy. Okrem toho, s výhľadom na pomoc pri každoročnom zabezpečení deklarácie o uistení teda v tom duchu, že členské štáty poskytnú informácie týkajúce sa normálneho platobného procesu o tých platbách, ktoré boli vykonané v rámci tých finančných nástrojov, ako aj e, zálohových platieb s tým, aby vlastne príslušní účtovníci na Európskej komisii mohli mať prehľad o presnej situácii na účtoch. Čiže kategória platieb, ktorá predstavuje niečo ako vopred zaplatené výdavky. Tuto informáciu, alebo tieto informácie sme predtým nemali k dispozícii, teda doposiaľ v kontexte tohoto platobného procesu. Neboli k dispozícii. Preto sme navrhli, že zavedieme návrh, ktorý zabezpečí do istej miery urýchlené urychlenú realizáciu platieb, ktorá sa týka nástrojov finančného inžinierstva cestou sprostredkovateľov alebo cestou priamo konečných príjimateľov alebo príjemcov týchto platieb. Ide o to, aby tie platby proste netrčali niekde dva roky len tak eh, na fonde alebo v rámci toho fondu. A uvedomili sme si potom, že to bude dosť ťažké v tejto etape, kde už sme vlastne pri implementácii týchto krokov. A okrem toho existujú aj určité otázky súvisiace s kontraktmi alebo zmluvné otázky, a potom aj e, sprostredkovateľské orgány e, do toho do istej miery vstupujú a o tom sa tiež hovorilo v rámci diskusiách na rade, ale aj právna služba rady sa vyjadruje v tom zmysle, že toto ustanovenie by mohlo byť dosť kritické z hľadiska právneho dopadu. To ale ešte chcem povedať, e, pokiaľ je o túto konkrétnu otázku, e, dva roky sme mali veľmi konštruktívne diskusie na rade s členskými štátmi a doteraz môžem povedať, že členské štáty uznali e, platnosť takejto požiadavky a bolo dohodnuté, že v budúcich ustanoveniach týkajúcich sa finančných nástrojov by takéto kritérium malo byť uplatnené. A aj keď e, teraz, keď to zvážime po vypočutí názorov členských štátov, tak komisia stiahla svoj pôvodný návrh, predsa len pokladáme ho za dobrý a platný pre budúce plánovacie obdobie a navrhujeme, že by sme explicitne mohli vydať vyhlásenie zo strany komisie, ktoré zabezpečí, že naozaj o túto otázku bude postarané, keď sa bude pripravovať budúci balík štrukturálnych fondov a keď o tom budú prebiehať rokovania. Takže, čo e, poskytuje proces na rade? Aké informácie? Môžem povedať, že diskusie boli veľmi konštruktívne. Venovali sme sa niektorým odborným technickým veciam, aby sme to správne formulovali v texte, aby sme sa dotkli naozaj tých dôležitých vecí, aby znenie textu bolo teda kvalitné a také, ktoré by odrážalo všetky tie závažné fakty. Okrem toho sme vykonali určité úpravy v súvislosti s ustanoveniami, ktoré sa týkajú podávania správ a e, ohľadne výdavkov. Ide o to, aby sme vniesli viac svetla aj do administratívnej záťaže. Čiže aj tam sme robili určité úpravy, kde len bolo možné medzi týmito dvoma časťami. Komisia okrem toho akceptovala, že ak členské štáty by teraz v súčasnosti mali nám poskytnúť povinne raz ročne správu o aktuálnom stave implementácie finančných nástrojov, tak potom aj komisia by vlastne vytvorila určitú syntézu na základe toho, čo nám takto budú prezentovať členské štáty. A tým pádom vlastne by existovala transparentnosť v plnej miere o tom, ako sa tieto otázky v skutku vyvíjajú. Pani predsednička nám predložila návrh správy a navrhujú sa tam viaceré pozmeňujúce časti. Väčšina týchto pozmeňujúcich návrhov sa ozaj zmocnila tej myšlienky, alebo tých konkrétnych myšlienok veľmi správne. Odznelo to nakoniec aj v rámci debaty na rade. A tu môžeme vidieť, že by sme tu našli efektívny spôsob, ako ďalej na tomto pracovať. A samozrejme som vám k dispozícii, pokiaľ by ste potrebovali akékoľvek informácie, som k dispozícii stretnúť sa s vami samozrejme a verím, že to, čo sa tu nakoniec vyprodukovalo, je materiál, ktorý nám umožní dobre napredovať. Pani predsednička, ďakuje. Slovo má pani Elizabeth Šeter. Ďakujem veľmi pekne. O tejto zmene sme už dosť dlho diskutovali. Pani Hivnerová ako spravodajkyňa o tom povedala, že sme ako tieňoví spravodajcovia už o tom diskutovali. Je dôležité povedať, že sme si všetci zajedno, že to treba čím skôr dotiahnuť. E, je to veľmi dôležité, aby sa toto odborné technické e, doladenie vykonalo. E, ide o istotu pre tých, ktorí využívajú tieto fondy Teraz ide o to, aby komisia získala príslušné informácie a zároveň to musí byť tak, že e, tento existujúci nástroj nebude obmedzovaný. Niektoré členské štáty to vnímajú trochu inak, niektoré v tom vidia veľký problém, ale v podstate ide len o to, aby sme e, rozpoznali, ako prebiehajú toky peňazí a k tomu chcem položiť ešte niektoré konkrétne otázky, pretože mne na jednej strane ide o to, aby sa to čím skôr ukončilo tento predpis, ale ide o to, aby sme tiež e, rešpektovali pravidlá, rozpočtové pravidlá a e, e, totiž keby sme toto porušili, tak by to poškodilo celý záujem týchto týchto opakovacích alebo revolvovacích fondov. Spravodajkyňa eh, vo svojej správe navrhla zmeny eh, tom zmysle, že to veľmi zjednodušila. E, je to podľa vás dostatočné, alebo sú tu ešte ďalšie body, aby sa tie prepojenia, teda účtovný dvor, parlament, aby sa tieto prepojenia sprehľadnili. Chcem sa spýtať, teda je komisia s týmito zmenami, ktoré sa navrhujú, e, spokojná, súhlasí s tým, môže povedať, že dostane všetky informácie, postačuje to? a prejde to aj v rade. Pre mňa ide o dve veci. Musíme vedieť, ako prebiehajú toky peňazí, teda v ktorej, do ktorej inštitúcie verejné, európske verejné zdroje tečú a ako sa používajú. A je dôležité, aby parlament urobil aj správu o transparentnosti. E, túto úroveň musíme dodržať. Samozrejme, treba zohľadniť to, aby sa nenavyšovala zbytočne byrokracia, teda kde ide e, tu vlastne ide o malé projekty. A posledná otázka, ktorú, ktoré vôbec nerozumie, prečo komisia k článku 45 prečo eh, tam prebrala článok existujúceho nariadenia, článok 57. Má to teda platiť aj pre tie projekty, ktoré sa financujú týmto nástrojom? My by sme to radi vyčiarkli, pokiaľ ide o článok 57. E, Aké máte k tomu stanovisko? Mihajlo? Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. No, chcel by som doplniť niečo k tomu, čo sa práve povedalo. Rád by som sa zameral na otázku urychlených úspor a schopnosti čerpať, alebo miery čerpania zo strany členských štátov Členské štáty sa snažia dosiahnuť dobré výsledky, ale niekedy sa im nedarí úspešne situáciu zvládnuť, niekedy sa potknú na e, prekážkach, ktoré sa vyskytnú. A často dochádza potom aj ku oneskoreniu pri e, preplácaní návratných e, dotácií. Takže aké zábezpeky tu hľadať? Sme radi, že tu existuje právna povinnosť zabezpečiť, že finančný príspevok, ktorý riadiaci orgán vyplatí e, pre nástroje finančného inžinierstva, sa vynaloží ako oprávnené náklady v rámci tých dvoch rokov. To má ísť teda do toho fondu. Ak sa teda bere do úvahy to obdobie dvoch rokov, ak sa to nedodrží, tak tie peniaze, ktoré neboli vynaložené, o tie daný štát príde. Hej? Toto je dôležité a je to veľmi dôležitý aj bezprostredný krok a okrem toho treba e, zaviesť aj menej razantné e, spôsoby intervencie. A pani Schroeter ich už spomínala. Potrebujeme zaistiť, že údaje, ktoré e, vlastne vzídu z hodnotenia, sa zverejnia. Však nakoniec Európska komisia ich dostáva, zasiela ich e, riadiaci orgán a ten vlastne e, poukazuje, alebo tie údaje potom poukazujú na to, aký je pokrok v čerpaní. A nakoniec sa prezentujú, teda predkladajú aj tie správy. A myslím, že Eh, je dobré, aby sme zaviedli demokratický a kvalitný monitorovací systém, aby sme odborávali byrokraciu, pretože komisia nakoniec tak či tak dostáva údaje z členských štátov. Takže nielen, že tie údaje by sa zverejnili, ale by sme vedeli, kto vlastne e, pokračuje podľa harmonogramu a kto zaostáva. Ďakujem. Ďakujem pekne a dúfam, že budete stručná, pani kolegyňa. Áno, chcela by som tiež uvítať tento návrh, hlavne to, čo nám komisia povedala, že sa odľahčí administratívna záťaž. Aj my veríme, že z hľadiska procedurálneho všetko pôjde hladko, pokiaľ ide o tieto návrhy. Ale pokiaľ ide o podávanie správ o využívaní týchto finančných nástrojov, vlastne už niečo existuje v tomto smere predsa. A preto sa chcem opýtať, nechcem ale otvárať ďalšiu debatu ohľadne tých dvoch rokov, o tom sa už predtým predsa hovorilo. Ďakujem. Ďakujem pekne. Myslím, že začneme najprv komisiou a potom dáme slovo rade. Takže najprv komisia, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Začnem to otázkou dvoch rokov. Keď sme to navrhovali, tak sme si uvedomovali, že to je tvrdý oriešok. Bola to téma našich rozhovorov s účtovným dvorom, vychádzajúc e, z nálezu. Totiž, že e, prostriedky sa majú rýchle presúvať v kontexte nástrojov finančného inžinierstva. A našli sa miesta, kde sa to spomaľovalo. A ja musím povedať, že v mnohých prípadoch e, sa pokúšame poprvýkrát spustiť takýto nástroj, najmä v krajinách, ktoré nemali skúsenosti. A to vysvetľuje aj e, spomaľovania. Ale v globále to musí byť témou. A ide o to, aby sa plánovali e, takéto platby, ktoré e, vlastne e, sa spájajú s e, prostriedkami, ktoré sa potom uvádzajú na trh. A toto sa naplno zohľadnilo v diskusii s členskými štátmi ide o to, že posledná fáza e, tohto návrhu vytvára riziko, že sa narušia e, tie toky, pretože tam sú zmluvné záväzky na využívanie týchto zdrojov a my, to, my si to uvedomujeme a e, e chceme tomu predísť. Samozrejme, máme záujem na, na zabezpečenie finančnej disciplíny, ale to, tomuto treba predísť. Z právneho hľadiska vám môžem povedať, že právna služba nám e, hovorí, že sú isté obavy, pokiaľ ide o pra, e, právnu bezpečnosť e, partnerov, ktorí e, sú zainteresovaní do tohto a my by sme to tiež neradi riskovali. Preto komisia toto stiahla a my chceme zabezpečiť, aby v nasledujúcom programovacom období sme mali takéto ustanovenia, ktoré zabezpečia takúto disciplínu, pokiaľ ide o e, e, tieto postupy. Pani Schröter hovorí o zjednodušení podávania správ. Mm to, čo by mohlo byť výsledkom diskusí, je zjednodušenie návrhu aspoň, aspoň o niečo. A, e, a to do tej miery, že tam, kde sú poskytnuté dodatočné informácie v e, kontexte platobného procesu, tam komisia bude môcť získať informácie, ktoré sú potrebné pre účtovníka, aby svojo spra- urobil svoju prácu, aby eh, označil tie zdroje, ktoré sú eh, chápané ako predbežná platba, aby sa to eh, nekomplikovalo, pokiaľ ide o, o celkové podávanie správ. To by bolo teda zjednodušenie. Takže pri štandardných platbách E, otázka načasovania nebude mať e, úlohu, nebude zohrávať význam. To nám e, zjednoduší podávanie všeobecných správ. A myslím si, že to bola veľmi účinná prax, pokiaľ ide o výročné správy. To by znamenalo, že by prichádzali uprostred roka a komisia súhlasila, že na základe týchto správ pred oktobrom každého roka poskytneme syntetickú správu o implementácii, vychádzajúc e, z informácií o členských štátoch, štátov. A tým vlastne použijeme to, čo členské štáty už e, nám poskytujú v tom dobrovoľnom e, postupe podávania správ a na základe týchto dobrovoľných správ e, budeme mať informácie, ktoré nám umožnia, aby sme pokračovali týmto smerom. Pani Šreder sa tiež pýtala, prečo sú tu ustanovenia o neaplikácii článka, článku 57, keď ide o finančné nástroje. Poprvé, toto ustanovenie sme dali do naredenia ako otázku vysvetlenia. Teda toto ustanovenie v interpretačných ustanoveniach a členské štáty o vedeli. Týka sa to troch článkov. Veľké projekty, projekty, ktoré eh, generujú zisk a A e, pokiaľ ide o finančné nástroje, tak toto ustanovenie sa nebude aplikovať. E, európske fondy sa nepovažujú za väčší projekt. To nie je grant, ktorý je poskytnutý podniku, kde, kde by sa vyskytla os, otázka E, trvania a, a možné premiestnenie tohto podniku z, jednej, z jedného členského štátu do iného členského štátu. Takže tá logika je jasná. Pokiaľ ide o finančné nástroje, tieto ustanovenia vlastne nedávajú zmysel. Myslím, že som zodpovedal otázku pána Tremopulusa pokiaľ ide o podávanie správ, teda e, my budeme e, poskytovať správu na základe údajov, ktoré máme členských štátov. A ešte prv, ako dám slovo rade. Ak v budúcnosti rozhodneme, že budeme mať len tieto dva roky a potom tá alokácia vyprší, takže budeme mať jasné pravidlá, čo budeme robiť v budúcnosti. Takže my sme sa zhodli, a to bol dôvod, prečo sme sa zhodli na tom, že ten, to dvoročné obdobie e, odtiaľ vypustíme. Takže teraz má slovo rada. Nebudem už opakovať, čo povedal zástupca komisie. Môžem len potvrdiť to, čo povedal Rudolf Niesler a v to, čo vidím v návrhu správy, e, že tieto pozmeňovacie návrhy sú v súlade s tým, ako my veci vidíme v rade. Ďakujem. E, kolegovia, týmto uzatváram diskusiu. Termín na pozmeňovacie návrhy je tiež 14. október. A od Rady a komisie sme dostali prísľub, že ak e, sa budeme potrebovať stretnúť, tak e, e, takéto zasadnutie sa uskutoční ako spravodajcovia. Ďakujem vám za túto diskusiu a prejdeme teraz k jednej z veľmi dôležitých štúdií o budúcnosť, budúcnosti Eh, jednej z našich politík. Eh, chcem privítať eh, pána Bachtlera a pána Mendeza. A myslím, že pani Fiona nie je medzi nami, takže slovo má pán Bachtler. Good afternoon, uh, Chair. Good afternoon, members um, of the committee. Thank you very much for the invitation ďakujem veľmi pekne, ďakujem za pozvanie k tomuto zasadnutiu. chcem vám prezentovať našu správu. Volám sa John Butler a po mojej lavici je môj kolega Carlos Mendes. Sme z Centra pre výskum európskych politík a chceme vám predstaviť našu štúdiu, ktorú vykonal tým expertov z rôznych krajín. Pokiaľ ide o túto prezentáciu, Začnem tým, že budem hovoriť o budúcnosti politike súdržnosti, pokiaľ ide o architektúru tejto politiky a, a o rozpočtové aspekty. A kolega Carlos Mendes sa potom zameria na obsah politiky. Viacej z vás si všimli, že to je veľmi podrobná správa, takže my sa dotkneme len eh, nadpisov, hlavičiek a a pozrieme sa na to, kde sa vlastne diskutuje o budúcnosti politiky. A to, to bude dis- intenzívna diskusia. výskum vlastne sa za, vychádza z analýzy politiky. My sa snažíme posúdiť výhody a nevýhody e, týchto politik, aby sme pochopili, aké sú hodnoty pokiaľ ide o e, možnosti obnovy. Ide teda o e, akademickú literatúru a tiež o vytváranie modelov výsledkov rozpočtu. Takže je to akoby e, výskum spoza stola. E, áno, uvedomujeme si obmedzenia, e, najmä pokiaľ ide o e, e, obdobie, kedy sa tieto veci dostali e, do obehu. Na e, obrazovke vidíme jednotlivé cieľe a teda podmienky, e, monitoring, evaluácia, kapacita a tiež pridaná hodnota. Názov správy je vízie a možnosti. A prv, ako sa dostaneme k možnostiam politík, je dôležité, eh, aby sme pri tých víziách hovorili o tom, že tu je viacero konkurenčných názorov, na čo je tá politika. Jeden názor hovorí, že tu ide o redistribučný mechanizmus eh, pre transfer eh, rozpočtu a, že tu ide o Eh, o teritoriálnu rozvojovú politiku. Ďalej ide o úlohu tejto politiky, pokiaľ ide o Európu 2020. A to sú tiež konkurenčné názory, ktoré hovoria o eh, vyváženosti teritoriálneho a sektorálneho prístupu a eh, centralizovaný a decentralizovaný prístup. A o tomto sa tiež hovorí v správe. Je tu niekoľko rámcov analýzy, ako by sa mala rozvíjať e, kohezná politika. Teda hovoríme o teritoriálnom kontraktualizme. E, teda kohezná politika je akoby e, prostriedkom a e, zakladá sa na jednotlivých územiach, miestach. Potom hovoríme o teritoriálnom expentralizme, teda hovoríme o záujmoch samozpráv, miestnych samozpráv a hovoríme o prístupe teda z hora na dol e, v Európe 2020 na pravej E, strane vidíte antitézu toho teritoriálneho prístupu a to je sektorálny prístup. Tu hovorím o sektorálnom funkcionalizme, teda je to e, postup z hora nadol, ako by sa e, mala politika implementovať. Hovoríme tu aj o správe Eh, alebo pozeráme sa na správu Svetovej banky o rozvoji a potom hovoríme o sektorálnej koordinácii. Teda, eh, ale je to prístup z dola nahor. Teda tu sú rôzne pohľady na to, čo e, politika môže znamenať a ako by, aký vzťah by mala mať k Európe 2020. Pokiaľ ide o architektúru politiky, Jedným z cieľom našej správy je uľahčiť a umožniť diskusiu o implikáciách návrhu komisie pre oprávnenosť a financovanie regiónov. Je dosť ťažké to v tejto fáze posúdiť, lebo nemáme všetky potrebné údaje, a, a, z ktorých vychádza návrh komisie. Ale to, čo vieme, pokiaľ ide o rozpočet, e, ide o oznámenie o rozpočte pre Európu 2020, tam vidíme istú architektúru a, a k tomu z toho vychádzajúcu mapu koheznej politiky. Zdá sa, že definícia e, konvergenčných regiónov sa nemení. E, teda s výnimkou toho, že hovoríme o Európe 27 a 25. E, súčasné regióny e, v kategóriách e, phasing in, phasing out sa opúšťajú a máme kategóriu trans, tranzitných regiónov alebo regiónov prechodného obdobia. Tam, kde je HDP eh, eh, tvorí 75 európskeho priemeru eh, a, a tam, kde vlastne HDP je v tom rozmedzi 75 až 90 európskeho priemeru, tam by kohezné fondy zostali rovnaké. S výnimkou toho, že hovoríme o Európe 27 a nie 25. Takže čo to znamená? Pre Kohezný fond sa zdá, že na základe obdobia 2008, alebo teda údajov z roku 2008-2010, by sa kvalifikovalo asi 30 eh, štátov pre kohezný fond, teda všetkých 12 výnimkov Cypru, Portugalska a Grécka. Ale na základe rokovaní pre súčasné obdobie by sa dalo očakovať, že e, Cyprus by sa mohol dostať do tých niektorých pre, prechodných ustanovení. Pokiaľ ide o dopady na oprávnenosť, to je zložitejšie, pretože nemáme posledné údaje o HDP, aby sme mohli posúdiť priemery pre rok 2007 a 2009, ale v správe sme urobili niekoľko odhadov, s využitím národných e, údajov HDP pre rok 2009. A k čomu sme dospeli? E, to pokrytie sa zužuje a to by mali, malo dopad na oprávnenosť, e, pokiaľ ide o tú novú kategóriu prechodného obdobia. Takže to pokrytie by z súčasného pokrytia pre asi 32 e, populácie to po 24 e, Takže e, išlo by o 16 štátov a nie 15 a Malta a Nemecko by nemali konvergentný status. Takže 8 štátov by potom zostalo v nezmenenej kategórii. Tie regióny v prechodnom období by dosť zmenili túto mapu pomoci. E, pod túto kategóriu by spadali tie oblasti, ktoré teraz mám označené ako konvergentné a tie by sa kvalifikovali pre tento nový systém. Tam ide asi o 35 miliónov obyvateľov členských štátov EÚ. Najväčší pomer by bol v Nemecku, Španielsku a Polsku. A tiež by to bolo dôležité pre Slovinsko, Slovinsko a Grécko. Ale táto kategória prechodných štátov by zahrňala tiež štáty, ktoré majú HDP medzi 75 a 90 priemeru EÚ. A v tých, týchto regiónoch je asi 44 miliónov e, obyvateľov. Tieto regióny sú v tej skupine EU 15, Belgicko, Grécko, Francúzsko a Spojené kráľovstvo. A je to veľmi koncentrované na Francúzsko a Spojené kráľovstvo. Teda sú to regióny, ktoré nikdy nemali status konvergentný. A potom o, ostávajúce regióny by sa dostali do tej kategórie e, konkurencieschopnosti, teda tie, ktoré sa nekvalifikujú pre konvergentný status. ten počet obyvateľov, ktorých by sa týkalo, by zostal nezmenený a týkalo by sa to asi EU-15. E, Luxemburg, e, Holandsko a Švédsko by mali vlastne status e, viac rozvinutých e, regiónov. V samotnej správe sú aj ďalšie podrobnosti. Toto boli len také vypichnuté body Teraz prechádzam k otázke finančných distribúcií peňazí na tejto strane by mala byť tabulka, ale z nejakých technických dôvodov eh, tam nie je. Ale ak dovolíte, popíšem vám, o čo tam ide. Komisia navrhuje zhruba 336 miliárd eur, ktoré by sa mali vyčleniť na politiku súdržnosti. V skutočnosti ide o e, mierne zníženie, e, menej ako 5 e, čo sa týka teda prostriedkov vyčlenených na politiku súdržnosti. Sú tu dva dôležité prúdy politiky z konvergentných regiónov a kohezných fondov tam by e, sa tá miera financovania znížila o takmer petinu v prípade konvergečných regiónov. Naopak, prostriedky pre ten prechodný štatút regiónov by sa navýšilo viac ako polovicu a taktiež by sa zvýšilo pre územnú spoluprácu viac ako tretinu a pre regionálnu schopnosť a zamestnanosť o zhruba petinu. Tieto posuny v sumách však zohľadňujú aj posuny v oprávnenosti regionov, čo sa týka intenzívnosti pomoci, to znamená, aké sú sumy na obyvateľa v danom regióne. Tu vidíme um, trošku odlišný vývoj. Tam, kde ide o regióny, ktoré majú nárok na konvergenciu, tam by došlo k nárastu sumy na obyvateľa. To isté platí aj pre tie regióny, ktoré majú nárok čerpať prostriedky z kohezného fondu, ale sumy na obyvateľa pre tie regióny, ktoré majú nárok čerpať fondy z toho dočasného fondu, tam by to e, výrazne klesli tie sumy z zhruba 100 eur na osobu na zhruba 70 eur na osobu v tom novom období. Je zaujímavé podotknúť, že Intenzita pomoci by sa mala zvýšiť dosť výrazne v tom ďalšom období celkovo. Myslím, že je dôležité upozorniť aj na dopady, ktoré môžu mať takéto návrhy na mechanizmy pridelovania pomoci. Najdôležitejšími z nich sú zjavné zmeny v stanovovanie maximálnych možných sum, ktoré sa dajú čerpať. Tie sa navrhujú vo výške 2,5 HD, H, H, hrubého národného dôchodku. To e, je výrazne dôle, odlišné od tej úrovne maximálnych súm v súčasnom období. A taktiež e, to stanovenie maximálnych sum sa bude aplikovať iba na rok. Hľadiska prepočtové, eh, teda na HDP na rok nebude sa zohľadňovať um, predvídaný rast danej ekonomiky. Ešte však nie je jasné, ako sa to presne pojme. Taktiež nie je ešte jasné, či sa stanoví požiadavka na jednu tretinu a dve tretiny na toto rozdelenie medzi kohezným fondom a štrukturálnymi fondami pre tú EU12. E a taktiež nie je ešte jasné, na akom základe sa budú vypočítavať eh, tie pridelené sumy pre tie prechodné regióny. Plánuje sa asi zachytná sieť pre tie regióny, ktoré súčasne majú štatút konverčných regiónov, ale prišli by o ten štatút. Na základe našich prepočtov eh, zhruba dve tretiny celkových súm, ktoré sú pridelené tým novým prechodným regiónom, by sa pridelilo súčasným komerčným regiónom a iba jedna tretina novým prechodným regiónom. S tým, že sa zníži intenzita pomoci. Prechádzam to dosť rýchlo, iba s tým, že sa snažím upozorniť na tie hlavné témy, ktoré sme vnímali ako najdôležitejšie. Ešte by som možno spomenul parametre, na základe ktorých sa bude rokovať v najbližších mesiacoch. Národné stanoviska ešte stále nie sú celkom uzavreté, ale už teraz vidíme z súčasných vyhlásení, že poprvé, čo sa týka rokovaní o celkovej sume, ktorá sa vyčlení na politiku súdržnosti, už členské štáty sa sústredujú skôr na celkovú sumu, ktorá bude obsahnutá v rozpočte EÚ a nie je celkom jednoznačný názor na to, aké percento by mala obsahnúť politika súdržnosti. Ja si myslím, že by mala klesnúť druhá otázka sa týka oprávnenosti a finančnej koncentrácie s rozdielmi medzi jednotlivými členskými štátmi, ktoré tvrdia, že všetky regióny by mali mať naďalej oprávnenosť čerpať prostriedky a iné sa domnievajú, že by sa malo stiahnuť financovanie z bohatších regiónov do chudobnejších. Taktiež je tu návrh novej kategórie prechodných regiónov. Aj táto téma je sporná. Členské štáty, eh, niektoré teda podporujú túto novú kategóriu, ale viacero členských štátov je rozhodne proti vytváraniu tejto dočasnej kategórie na základe svojvoľných eh, Obmedzenie, ktoré sa týkajú výšky HDP a boli by radi, keby sa e, zvážilo zavedenie podobného modulu, ako platí v súčasnosti, to znamená postupné poskytovanie a postupné odsúvanie pomoci. Ďalej, čo sa týka zdieľania tej finančnej pomoci, ktorá bude zo sociálneho fondu a z kohesného fondu a či by sa to malo zadefinovať vopred alebo až neskôr členské štáty Tí, ktorí sa vyjadrili, zatiaľ sú proti. A ešte jedna vec, ktorú som vôbec nespomenul, to je vytvorenie nástroja z jednotenej Európy. Toto by pohltilo istú časť politiky súdržnosti, teda v zmysle rozpočtových prostriedkov. Regióny to vnímajú negatívne, ako aj niektoré členské štáty. Obávajú sa centralizácie a sektoralizácie tejto politiky. Toľko teda z mojej strany, čo sa týka politickej architektúry a rozpočtu. Teraz by som odozval slovo svojmu kolegovi, Kursovi Mendezovi, ktorý sa vyjadrí k jednotlivým bodom z našej správy a bude sa orientovať skôr na budúcnosť. Ďakujem a ja želám všetkým príjemné popoludnie. Ak dovolíte, ja by som rád poskytol prehľad jednotlivých eh, sekcií tejto reformy. Politika súdržnosti má rôzne a rôzorodé ciele, aj hospodárske, aj územné. Taktiež eh, je prepojená s širšími cieľmi hospodárskeho rozvoja v Európskej únii a taktiež eh, funguje ako istá páka v tejto krizovej situácii, o ktorej sme už dnes počuli. To vyvolalo vlnu kritiky, tlačí, že ciele nie sú dostatočne jasné a údajne ani logické. Bez ohľadu na tieto kritické hlasy, ktoré nie sú celkom oprávnené, táto politika je naozaj mnohoraká, mnoho domácich regionálnych politík má rovnaký charakter rôznorodosti, čo sa týka ich cieľov. Hlavne nám v tomto návrhu ide o to, že chceme zvýšiť jasnosť, transparentnosť, čo sa týka dopadov týchto cieľov, aj ústupkov. Taktiež chceme rozlišovať jednotlivú úroveň jednotlivé úrovne týchto cieľov. Taktiež chceme presnejšie zadefinovať cieľe nielen na úrovni EÚ, ale aj na úrovni jednotlivých programov v regiónoch. Taktiež chceme rozlišovať medzi cieľmi a konkrétnymi zámermi, na ktoré je sústredená pomoc, ďalej efektívnosť dosahovania cieľov a lepšie e, vyhodnotenie a definícia ústupkov. Územný rozmer e, samozrejme posilnila okrem e, Lisabonská zmluva. Je to kľúčová politická oblasť vo svojej správe komisia spomína viacero bodov, v ktorých posilňuje túto dimenziu, posilňuje Ehm, potrebu väčšej špecifickosti tejto politiky. Sú tam ehm, rôzne rozvinuté regióny, ehm, geografické špecifika, demografické faktory a tak ďalej. A taktiež sa tam spomína posilnenie mestských priorít. Pán komisár sa sústreduje mimoriadne na tú tému a taktiež funkčné riadenie No v neposlednom rade posilnenie územnej spolupráce a makroregiónov. Členské štáty v zásade vnímajú toto dosť skepticky vo svojich reakciách na túto správu o súdržnosti, najmä čo sa týka prvkov posilnenia meskej agendy, ďalej upresnenia definície mesta, rozdelenie regiónov, avšak e, podľa nášho vnímania legislatívy, najmä tým, že sa teraz sústreďuje pozornosť e, na rozumné rozdelenie regiónov, je rozhodne snaha prispôsobiť e, konkrétnu pomoc danému regiónu a upraviť ju, tak povediať, na mieru. Taktiež je tu snaha, aby sa zaviedli integrované územné investície a je tu taktiež obrovský potenciál zlepšiť územnú spoluprácu na úrovni EÚ. Chceme sústredovať na priority, na projekty, ktoré majú aj nadnárodný charakter. Chceme posilňovať to s ostatnými stratégiami a možno aj zaviesť podmienky, ktoré sa týkajú čerpania prostriedkov a priamo ich previazať s cieľmi, ktoré sa majú dosiahnuť. Chceme taktiež viac zriediť tieto programy strategickejšie na európskej úrovni. Tak v strategických dokumentoch sa spomínali výsledky. Musíme využiť e, tie nástroje, ktoré máme k dispozícii, a to vo všetkých formách. Teraz by som prešiel k strategickému a, a koherentnému programovaniu. Komisia navrhla spoločný strategický rámec, aby do neho začlenila rôzne druhy fondov, vrátanie horizontálnej koordinácie. Okrem toho navrhuje aj zmluvnejší a koncentrovanejší prístup k partnerským kontraktom, tak aby to bolo viac prepojené s referenčnými rámcami a presnejšie stanovenie priorít. To za sebou prináša viacero problémov, napríklad otázka vlastníctva, komisia pôvodne navrhovala, aby ona sama mala na starosti schváľovanie spoločných strategických rámcov, ale my to chápame tak, že sa do toho môže zapojiť aj parlament, aj rada. Sú tu aj administratívne dopady takýchto e, zmluvných vzťahov, pretože členské štáty nechcú, aby ich to zaťažovalo na administratívnej úrovni Dokonca to nesie isté podobnosti aj s predchádzajúcimi obdobiami, napríklad pred dvoch rokov. Predovšetkým chceme predísť prílišnej sektoralizácii tejto politiky. S tým súvisia isté obavy, ktoré sa týkajú nových prahových hodnôt, čo sa týka čerpania jednotlivých fondov a rozlišovanie e, týchto fondov v súvislosti s jednotlivými druhmi regiónov a prioritami. Ďalej efektívne monitorovanie a vyhodnocovanie. Rámec výkonnosti je pod Eh, drobnohľadom a tu vychádzame z dvoch hlavných princípov. Chceme zaviesť eh, jasné podmienky aj eh, vopred, aj na makroekonomickej úrovni a taktiež chceme vytvoriť rezervu viazanú na výkonnosť. Sú tu isté kritické hlasy, ktoré sa týkajú metodických problémov. Ďalej sú tu problémy, ktoré súvisia s prílišnou politizáciou tejto politiky súdržnosti a vo všeobecnosti E, stanovisko členských štátov je také, že sa chcú viac sústreďovať na zefektívnenie politiky súdržnosti, ďalej e, priamo ju prepojiť s praxou. E, podmienky by mali byť vytvorené na úrovni miestnych politikov, mali by tam byť jasné čísla a malo by sa rešpektovať pravidlo subsidiarity. Teraz by som sa vrátil k predpokladom týchto eh, podmienok a kritérií, ďalej monitorovanie a vyhodnocovanie, komisia popisuje eh, slabiny, eh, popisuje toto aj v legislatíve, okrem iného je tu potreba jasného stanovovania cieľov, zadefinovanie presných ukazovateľov už v úvode sledovaného obdobia. Taktiež navrhuje, aby sa hodnotiace plány stali povinnými a chcela by po väčšej miere využívať dopadové hodnotenie a to sofistikovanejšími metódami. Sú oblasti, v ktorých ešte treba popracovať, napríklad úloha Európskeho parlamentu v strategických rokovaniach, čo sa týka výkonnosti. E, tu by sme zôraznili silnejší institucionálny dialog a taktiež e, je potrebné informovať o výkonnosti, informovať nielen parlament, ale aj e, ostatných e, aktérov. To už spomenul napokon aj grecký poslanec, ktorý uviedol, že hodnotenie musí byť k dispozícii. My však tvrdíme, že aj pamätačné správy musia byť k dispozícii e, zverejnené. V súčasnosti mnoho členských štátov a regiónov nezverejňuje tieto správy Niektoré ich zverejňujú len čo ich monitorovací výbor schváli a to by bol priestor volať všetko štáty po zodpovednosti v prípade nedostatkov. E, Samozrejme, tieto údaje by tým pádom boli dôveryhodnejšie, pretože by bola zabezpečená transparentnosť. A ďalej chceme posilniť administratívne e, možnosti nielen v členských štátoch, ale aj na úrovni komisie. Uvedomujeme si, že administratívne kapacity budú naďalej e, dôležitou prioritou. V tejto chvíli však ide skôr o modernizáciu, o vybavenie komunikačnými technológiami verejných službách a tak ďalej. V súčasnosti sa nesleduje príliš otázka školení, plánovaní projektu, zatiaľ čo na e, stránke sledovania plnenia programov sa prehodnocujú najmä právne aspekty. Model uistenia, ktorý súvisí s týmto zdeleným riadením, je zameraný najmä na e, komunikáciu medzi poskytovateľmi a prijímateľmi týchto fondov. Nie sme si však e, istí, či e, naozaj sa v legislatíve pokrýva táto priorita. Komisia dosť radikálne chce zmeniť tento súčasný systém. To vychádza z naredenia rozpočtových pravidlách a taktiež vychádzajú z toho, že chcú využiť model spoločnej polosvedskej politiky, čo sa týka akreditácie, e, ďalej e, výročných ústavných clearingov a predkladania správ. Podľa nás bolo vhodné nájsť e, optimálny spôsob, ako zaviesť aj nové prvky, ale ako ich koordinovať s existujúcimi prvkami v praxi. Čo sa týka proporčnosti, tu ide o to, či by to malo byť skôr viazané na risk alebo finančný rozsah operačných programov sú tu prvky oboch návrhu komisie, ale ak by sa finančný rozsah programov prepojil s laxnejším prístupom k administratívnym povinnostiam, k akreditácii, zaznievali by nepochybne kritické hlasy, pretože by sa eh, obviňovali niektoré orgány z dvojitých štandardov. A v neposlednom rade ide o zjednodušenie, to je dlhotrvajúca priorita, chceme harmonizovať eh, pravidla oprávnenosti, taktiež eh, sa budeme snažiť vytvoriť všeobsažné nariadenie a taktiež chceme zjednodušiť eh, možnosti preplácania výdavkov. Nie sme si však istí, či by toto bolo všeliekom na a všetky problémy a všetky komplexnosti tohto systému na administratívnej úrovni. Ďalej, čo sa týka pridanej hodnoty, pridaná hodnota pokrýva e, celý rad rôznych e, aspektov. Jednak e, sú to finančné formy eh, pridanej hodnoty, ďalej takový eh, efekt a priamy a nepriamy vplyv na politické riadenie. Čo sa týka finančnej doplnkovosti, s tým súvisia dosť zásadné metodické problémy, ktoré súvisia s prehodnocovaním efektívnosti prostriedkov My sa domnievame, že táto dimenzia politicky pridanej hodnoty by sa mala eh, dostať viac do pozornosti. V súčasnosti eh, celý koncept pridanej hodnoty sa sústreďuje na prínosnosť tejto politiky k prioritám EU eh, 2020 a pozornosť na politiku ako mechanizmus naplňania stratégie EU 2020 na rôznych vertikálnych úrovniach štátnej správy. My si však myslíme, že by sme sa mali snažiť dosiahnuť e, úpravu politických e, opatrení. Isté, že v naredení sa uvádza, že táto politika iba doplne národné opatrenia, ale nie je tam nič, e, čo by počiarkol v praxi tento princíp. Jedným aspektom tohto je podporovať viac nástroje, ktoré nemajú charakter priamých grantov. S tým však súvisia otázky právnej istoty. E, veľmi ťažko sa to totiž aplikuje v praxi. Domnívame sa, že komisia by mala mať možnosť viac experimentovať. Isté, že sú integrované inovatívne programy, do ktorých sa komisia zapájala v minulosti, ale teraz e, je vlastne tento priestor prázdny. Komisia nemá priestor podporovať um, experimentovanie v tejto oblasti. Zjednodušenie pravidla N plus 2 by znamenalo eh, väčší dôraz na kvalitu a tým by sme aj eh, utíšili niektoré kritické hlasy, ktoré hovoria o tom, že sa tejto politike eh, že vyhybať riziku. Ďalej, čo sa týka e, princípu partnerstva, niektorí sa domnievajú, že by to malo byť poňaté skôr e, regulatívnejšie, tak aby tam bolo v legislatíve jasne stanovené, ako tento princíp má fungovať. Na druhej strane sú tu jemnejšie návrhy, ktoré tvrdia, že by sa mali vymieňať skúsenosti, dobré postupy. V tom e, už vlastne je prínosný FS, v každom prípade bude potrebné zadefinovať, kde presne sa tento princíp už aplikuje správne a kde nie. Teraz som prebehol niekoľko tých hlavných bodov zo správy. Ej, v samotnej správe sú e, ďalšie podrobnosti, je dosť rozsiahla. E, veľmi radi si vypočujeme príspevky otázky poslancov a vyjadrime sa k nim neskôr. Ďakujem. Uh, Ďakujem veľmi pekne a otváram diskusiu. Pán Lambert a pán minister Roy už dávali signály. A pardon, aj pán Olbricht je na zoznam. Neviem, kto začne. Lambert? Je dôležitejší? Nie, nie, ja budem hovoriť stručnejšie. Nech sa páči. Rád by som zablahoželal expertom k ich výkonu, pretože to stihli hodin skôr než komisia. Ste to dokázali pretože toto je tak komplexné. A poskytli ste nám toľko informácií, že tento materiál naozaj môžeme použiť a môžeme sa zamýšľať nad návrhom. A komisia tu niečo navrhuje. Zrejme sa vychádza z tej istej základne pri štúdiách a kombinujú sa tu aj skúsenosti. Ide o spôsob myslenia a to sa mi páči, to, čo sme si dnes vypočuli a myslím, že toto môžeme použiť a môžeme si lepšie vycizelovať aj naše názory. Mal by som otázku. EU 2020. Chceme fungovať v súlade s tým. Hovoríte, že to bude ťažké, pretože jednotlivé štáty nemajú predstavu o tom, čo je EU 2020 a to je hrozné. Toto je práve tá kritická chvíľa. Však už to beží dva roky. Je to rozbehnuté program 2020. Sú aj niektoré významnejšie programy, tzv. flagship programs. Môžete nám povedať, či sa nám podarí do istej miery zladiť túto koncentráciu aktivít v rámci 2020 a tak ďalej aj s touto politikou. Ak Hm? Ak ste nevideli, že niečo takéhoto e, prichádza na scénu, mohli by ste nám k tomu niečo povedať? Ďakujem. Ďakujem, Lambert. Nech sa páči, Jan. Pokiaľ to správne chápem, tak vlastne to je prebiehajúca debata týkajúca sa budúcej koheznej politiky. A vzhľadom na to, že my dúfame, že zajtra nás nebude čakať nejaké veľké prekvapenie. Môžeme povedať, že toto je dôležité. A táto správa je veľmi zaujímavá. A tá analýza skutočne ide do hĺbky. Predstavili ste 4 vízie a ja sa snažím, a prepáčte, dnes až som dostal tento materiál, ne, bol som ledivý, abych to hľadal na internete, ale snažím sa tu nájsť odpoveď na otázku, ktorá z tých vízií je tá vaša. Ktorá podľa vás je najlepšia? A čo si myslíte o návrhoch komisie? Alebo o návrhu komisie? Pretože mohli by sme sa zaoberať aj pozmeňujúcimi návrhmi nariadenia. Ale keď by sme mali tie štyri vízie, tak ktorá podľa vás je najlepšia? Lebo to ostatné to budú dôsledky. Hej, to je ako taký chvost, ktorý sa prilepí na tie vízie. Alebo tu bude krásny mix z tých štyroch vízií. E, je to kombinácia rôznych techník a metód, ale už nie vízií zrejme. Možno to súvisí s reakciou na krízu a že nemáme dosť priestoru na to, aby sme boli vizionármi. Takže keď asi e, by som chcel povedať niečo v tom zmysle, že tá najlepšia vízia z tých štyroch, to by stalo za to. Čo si naozaj myslíte o makroregióne ako súčasti regionálnej politiky? Je stratégia o makroregiónoch naozaj touto súčasťou, alebo je to niečo úplne iné? Alebo že vlastne sa tu mení identita regionov. Čiže to sa netýka len deklarácie, to je aj o peniazoch a o nástrojoch a tak ďalej. Takže a tak napríklad e, viacúrovňové, viacúrovňové riadenie a správa. Hej? Ako to v praxi realizovať? A toto nie je otázka, len poznámka keď už máme takéto výborné nástroje na transport, a na dopravu teda, ako komisár pre dopravu dokáže získať prostriedky z kohezného fondu, nie že vyčlení, ale vezme si pest, tak potom bude mať potom dôsledky aj z hľadiska tých maximálnych cieľov. Takže v niektorých štátoch to bude 2,5, niekde 2,2, 2,0 alebo 1,8. Takže toto by mohla byť potom tá stratégia pre e, komisára pre dopravu, že ako sa stanovia tie maximálne sumy, capping. Myslím, že by sme mohli podporiť e, vyčleňovanie, teda earmarking, a nie to, že sa budú brať, brať prostriedky z kohezných fondov. Takže niečo k tým makroregiónom a úrovňovému riadeniu a správe prosím. Pán Maknorakis má slovo. Ďakujem za slovo. A mám takúto otázku. V prvom rade chcem poďakovať za túto štúdiu. Je to nesmierne zaujímavé zoznamiť sa so všetkými týmito detailmi. Samozrejme, že výskumníci brali do úvahy aj stratégiu 2020 a aké sú tam ciele v rámci tejto stratégie. ako aj tie aspekty politiky, ktoré sa budú môcť e, e, z hľadiska tých regiónov v rôznych kategóriách implementovať, teda podľa statusu prechodného regiónu alebo konvergenčného a tak ďalej. Čiže ak tam má byť konvergencia, tak potom politika, európska politika 2020 nestačí. Mali by sme tam mať asi nejaké ďalšie opatrenia. Čiže moja otázka. Na základe tejto štúdie došli by ste k záveru, že ak stratégia EU 2020 a jej ciele, ak sa to, tieto ciele budú implementovať, že to povedie ku konvergencii a aká úroveň, aký stupeň konvergencie sa nakoniec dosiahne Mohli by ste nám dnes povedať viac konkrétneho, alebo je to skôr ešte ďaleká budúcnosť? Hm, teraz by som poprosila o odpovede na tie otázky, ktoré odozneli. Hovorí pani predsedajúca. Ďakujem pekne za tieto otázky. Možno by som zlúčil prvú a tretiu pokiaľ ide o Európu 2020. V prvom rade, možno sme troška nadsadili úlohu členských štátov v tom zmysle, že vlastne nechceli sme naznačiť, že Európa 2020 ako politická orientácia, že sa to nedá zladiť so stratégiou 2020. Mnohé členské štáty, hlavne tie, ktoré pokladáme za tie bohatšie krajiny a bohatšie regióny, tieto vítajú stratégiu 2020, pretože vlastne to je v súlade s ich e, rozvojovou politikou v regiónoch a majú náležité zameranie, zacielenie. Chceme upriamiť pozornosť na mieru toho, ako vlastne stratégia 2020 e, podporuje aspekty e, vynakladania prostriedkov z kohezných fondov. Čiže záleží od toho, aké, ako sú brané do úvahy tieto potreby v jednotlivých členských štátoch a regiónoch a ako sa potom zadefinováva, zadefinovávajú štrukturálne a kohezné fondy a, a kde sa majú alokovať tie prostriedky. Vidíme, že to vyčlenovanie prostriedkov je tiež atraktívne a zviditeľňuje. Na druhej strane treba aj pri rokovaniach uplatniť značnú citlivosť, aby stratégia Európa 2020 nebola preskriptívna, aby sa tvrdo nepredpisovalo, aby tam nedošlo k veľkej centralizácii tejto politiky lebo by sa tým stratil ten aspekt teritoriality a to napätie medzi teritoriálnosťou a sektorálnosťou, pokiaľ ide o koheznú politiku, tam je to veľmi jasné, tam je väčší dôraz na teritoriálnom aspekte. A do istej miery to súvisí s tou otázkou, ktorá sa týkala toho, či a sa dá dosiahnuť ešte konvergencia? Myslím, že áno. Je tu dosť veľký dôraz na tej konvergencii v týchto návrhoch, tak ako ich my vidíme. A je tam značná koncentrácia zdrojov pod 75 a ešte tam sú ešte dôsledky toho, ako sa tieto prostriedky využijú. Ale je to vec kritického významu vzhľadom na to, že ide o koheznú politiku. A otázky konvergencie a súdržnosti tie sú tu navzájom, proste tie nie sú prekryté niečím výraznejším. A otázka od pána Jana Obrichta o tom, ktorú víziu by sme my uprednostnili, ktorú by sme podporili. Nož my veľmi podporujeme víziu komisie, ktorá vychádza e, z toho základu lokality, miesta. A možno by sme sa ešte venovali tomu prístupu z hora nadol versus z dola nahor. Čiže budovanie nových e, kontraktov alebo vytváranie kontraktov a rozvoj projektov v regiónoch a celkovo môžeme povedať, že ten prvok z dola nahor sa týka vytvárania nového celkového strategického rámca a to už by sa malo začať diať teraz, ale ešte sa tak nedieje. A výbor pre regióny sa k tomu tiež nedávno vyjadril v štúdii a Teraz samozrejme vidíme tu priestor pre zvýšenie, respektíve pre zintenzívnenie toho, že naozaj pri riadení a správe ten aspekt e, z dola nahor sa bude rešpektovať viac. Ďalej, ešte zavčasu e, sa vydriť niektorým veciam. E, áno, je tu potenciál, ak sa mám vrátiť k správe, ktorá sa týka teritoriálnej agendy a návrhov komisie, musíme sa ohľadne priestoru zamýšľať flexibilne. Preto sú rôzne typy regiónov, aj na miestnej úrovni, funkčné regióny napríklad a tak ďalej. A môžeme vidieť aj v rôzne, na rôzne geografie môžeme nazerať rôznym spôsobom, aj pri vytváraní politiky. Okrem toho, môžem povedať, že počkame si, ako sa to bude vyvíjať. Nemôžem. Aj z hľadiska riadenia a správy. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ešte dosť zavčasu. Je tu priestor aj pre nové poznatky a skúsenosti napríklad v oblasti Baltského mora. Povedal by som, že sú tu aj pozitívne aspekty pokiaľ ide o celú koncepciu. Jediná vec, ktorú by som doplnil, to sa týka prvej otázky, teda čo je Európa 2020 a aké máme o tom informácie. Nož, v podstate ide o integrované usmernenia, ktoré mm, vlastne vyšli v Lani a parlament podporil tieto usmernenia a vlastne väčšina z tohoto bude začlenená a zapracovaná aj do nariadenia. A vlastne tak sa udialo aj nedávno, že tam bol ako zoznam tém, ktoré sú dôležité. A okrem toho je tu aj rozpočet 2020 a sú tu návrhy komisie, ktoré jasne špecifikujú Praha, napríklad v súvislosti s klimatickými zmenami, inováciou, e, e, ESF a tak ďalej. Okrem toho DJ Reggio tiež eh, vydalo oznámenia o udržateľnom raste a tak ďalej. Takže informácie existujú, ale či sa nimi objasňuje presne to, čo, čím je teda stratégia 2020, hm, neviem. Zatiaľ sú tie informácie dosť všeobecné a pokrývajú dosť široké, širokú škálu, ale keď už budú prijaté príslušné nariadenia, tak budeme vedieť viac. A prídeme aj s ďalšími informáciami. Ďakujem. Nech, ďakujeme za odpovede. Pani najte má slovo. Ďakujem za slovo a ďakujeme za túto štúdiu. Je veľmi aktuálna. A musíme hovoriť o tých usmerneniach a o rôznych možnostiach ale potrebujeme aj prostriedky na implementáciu. Ehm, mám otázku týkajúcu sa finančného aspektu. Veľmi dobre vieme, že Európska únia stojí na solidarite. Dosť často sa o tom dajú počuť vyhlásenia, ale potom tu vznikajú rôzne otázky, ktoré sa týkajú konkrétne solidarity. Je tu dosť veľa neistých bodov, pokiaľ ide o budúcnosť e, finančného programu napríklad. A sú tu určité obavy o prvok diskriminácie. Takže potrebujeme samozrejme znižiť rozdiely medzi novými a starými členskými štátmi. Keď sa pozrieme na finančné nástroje, napríklad na kohézny fond, potom aj hodnotíme aj kritéria. V tomto smere chcem povedať, že sa zavedú e, povedzme tie maximálne sumy, čo môže byť v poriadku, ale výsledok bude, že niektoré štáty budú, sa budú nachádzať v menej privilegovanej pozícii, tak povediac. Pretože podpora týchto krajín potom bude oveľa nižšia. Mohli by ste sa k tomu vyjadriť? A mohli by ste nám prosím vysvetliť, E, ten mechanizmus financovania. Rada by som počula niečo o tom, o, respektíve o nediskriminácii a solidarite. Ďakujem. Ešte aj z komisie sa hlasí predstaviteľka. Neviem, či sa chcete niečo spýtať, ale nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo. Mm, ja som chcela povedať dve veci. Poprvé, ďakujem Eh, profesorovi Bachlerovej a jeho týmu za túto vynikajúcu štúdiu a ďakujeme aj za ich viaceré odporúčania a závery. Tie vlastne odrážajú aj veľký kus práce, ktorý sme vykonali my v našej práci, pri našich e, záveroch. Rada by som si objasnila niektoré veci, ktoré John hovoril hneď na začiatku. Týka sa to tej architektúry politiky a aj v súvislosti s datami o oprávnenosti a tak ďalej. Mnohí ľudia už si prepočítavajú v hlave niektoré údaje, ale ja sa chcem spýtať na rôzne kategórie a ako sa to potom mení. Pokiaľ ide o kategóriu prechodných regiónov, bude ich 51, hej? A ak no, tak to poviem, väčšina z týchto e, regionov sa nachádza v Európskej 15, napríklad vo Francúzsku 10, Nemecko 9, Belgicko 4, Fínsko 1, Španielsko 4, Portugalsko 1, Polsko 1, Veľká Británia 9. Takže to sú niektoré údaje, pokiaľ ide o tieto e, o kategóriu dočasných alebo prechodných regiónov, a pokiaľ ide o pokrytie týchto regiónov, tak tieto asi e, nahradia kategóriu zavádzania a ukončovania. Takže 37,6 milión teraz a potom tam bude 72 miliónov po roku 2014. Vieme, že v týchto prechodných kategóriách je 28 regiónov a bude ich 50. Ale to je dôležité. A chcem sa vyjadriť aj k tomu, teda pokiaľ ide eh, k aspektu eh, počtu obyvateľov. My v našich výpočtoch sme urobili to, že sme počúvali intenzitu pomoci v rámci, pomoci v rámci EU 15 a potom 12. V tej 15 je to 65 eur na osobu a rok v 12 je to 249 eur na hlavu a rok. A od roku, po roku 2014 sa to zmení na 42 a 242 v jednotlivých týchto kategóriách. Takže vidíme určitý pokles. Aj v starých členských štátoch a e, troška nárast v tých nových členských štátoch. Takže rada by som objasnila, teda čo hovorí táto štúdia, pokiaľ ide o tú architektúru politiky. To je správne, ale troška je zavadzajúce to, e, keď sa tu hovorí o populácii a o e, pridelovaní rozpočtových prostriedkov. Taktiež by som chcela povedať, že zajtrajšie legislatívne návrhy e, budú sprevádzať aj príslušné analýzy a to sa bude týkať aj intenzity pomoci, alokácie finančnej pomoci v rámci celej EÚ. A čiže aj na toto sme použili rôzne modely. Teraz e, možno ani nie tak otázka, ale skôr na, na objasnenie niektorých údajov e, a celkovo môžem povedať, že sme spokojní s touto štúdiou. Je to niečo, čo prichádza vo vhodnej dobe v vhodnej chvíli a chcem autorom poďakovať. Áno, my sme radi, že komisia je e, spokojná a e, Liz, ďakujem za tieto e, poznámky a tiež naznačenie toho, čo čakáme zajtra. A samozrejme za to pochopenie, že tu je istý vývoj. A dúfajme, že to, čo predložíte zajtra, že bude v rámci e, tých rokovaní, aj pokiaľ ide o tie regióny prechodu. Neviem, kto to spomenul, jeden z vás dvoch spomenul, že všet, celý Európsky parlament a použili ste tie slova e, silnejší dialog inštitúciu. To je pre nás dôležité, lebo my e, hľadáme úlohu parlamentu v rozličných oblastiach politik. Bola to jedna z dôležitých tém, keď sme hovorili o e, sixpacku e, regulačného rámca a hospodárskej správy. A to bola jedna z našich najťažších tém, aby sme to vyrokovali a, a ešte stále nie sme si úplne istí, čo by mohla byť úloha parlamentu v koheznej politike v tom novom systéme. Máme dobrú spoluprácu s komisiou za posledného 1,5 roka a e, dúfame, že sa to tak stane aj s radou. Takže približujeme sa medzi inštitucionálnemu dialógu v oblasti politik, ale stále hľadáme podnety. Nemyslím, že teraz by ste e, to mali hneď e, predložiť, ale neskôr, ak máte návrhy na to, ako zlepšiť dialog parlamentu z toho politického hľadiska, principiálne. Tak by sme boli za to vďační. A tým sa dostávam k niečomu, čo, o čom sme pred dvoma dňomi krátko diskutovali, a to je to, že v Európskom parlamente sa diskusia o koheznej politike a štruktúrnych fondoch E, spustila, e, keď e, účtovný dvor prišiel s DASovou správou. A išlo tiež o hodnotiaci proces celého procesu. A účtovný teda dvor auditorov sa pozera na to, ako politika chráni rozpočtové záujmy únie ale mali by sme tiež diskutovať o e, tejto politike pri tej príležitosti, že dvor auditorov hovorí o omyloch. E, a túto diskusiu by sme mohli teda kombinovať s hodnotením, a to je vlastne úloha komisie, aby tu bola vyváženejšia diskusia, aby sme si všimli všetky e, aspekty e, tejto politiky pri implementácii rozpočtu EÚ. Takže toto dávam na stôl, lebo vy ste jedným z tých najdôležitejších centier, ktoré sa zaoberajú akademicky, v akademických kruhoch e, touto politikou a mohli by ste teda tom uvažovať. A bolo by dobre, keby náš dialog e, na tieto témy pokračoval. E, kladiem túto otázku bez toho, že by som teraz čakala nejakú e, definitívnu odpoveď, ale úvahy by som uvítala. E, možno, že chcete reagovať na to, čo povedal Lisarol. Mm, ďakujem. Ďakujem za vaše poznámky. Pokiaľ ide o tie čísla, Možno zopakujem to, čo sa hovorí celkom jasne v správe. Totiž treba byť opatrný pri interpretácii našich čísel, pretože my sme urobili analýzu krátko e, potom, ako vyšlo oznámenie o rozpočte pre 2020. Takže ide o tie priemery HDP, e, ktoré sa uplňujú pri oprávnenosti teda my sme mali k dispozícii údaje HDP 2007-2009, takže tie čerstvo sme nemali. A my si mysleli, že to neposkytuje úplný obraz, keby sme sa pozerali len na 2007 a 2008. Musíme totiž zohľadniť dopad krízy. Viaceré krajiny sa dostali do krízy a niektoré sa z nej už dostávajú E, rozličnými rýchlosťami. Takže my sa rozhodli zabudovať dodatočné údaje založené na odhadoch z národných zdrojov. A to samozrejme spôsobuje rozdiely e, voči tým číslám, e, ktoré spomínala Lizarola. Samozrejme, bolo by zaujímavé mať v rukách e, tie e, čísla, ktoré zajtra zverejní komisia. A samozrejme, my sa na to pozrieme a, a budeme revidovať našu analýzu. To je tiež odpoveď na otázku pani, pani Morganety. E, to sú dôležité témy, ktoré ste spomenuli. E, ide, sú tu rozdiely v mechanizme finančnej alokácie. 2,5 samozrejme e, e, 5% e, hrujového národného dôchodku je čosi iné ako 3,2% HDP. Takže to sú tie rozdiely a je dôležité, aby sme e, to videli v kontexte. A tiež porovnanie EU12, EU15. E, ja si myslím, že, e, že to podstatné, čo treba povedať, že sú tu isté, isté e, varovania a, a musíme si, eh, v tom, teda tento výbor si musí tieto veci všimnúť. Samozrejme, budeme uvažovať o návrhu pani profesorky Hübnerovej, ako by Európsky parlament mohol zohrať úlohu v eh, inštitucionálnom dialogu, a neviem, pokiaľ ide o koheznú politiku. Áno, aj my sme frustrovaní z toho, že e, väčšina tých verejných diskusí sa sústreduje na chyby. A, a bolo by ideálne, keby tento výbor zo, hovoril aj o účinnosti e, tejto politiky, a to pravidelne. Je niekoľko spôsobov, ako by sme mohli navrhnúť, ale budeme o tom ešte uvažovať ďalej, a, a, aby to bolo založené aj na dôkazoch. Kolegyne, kolega, ak už e, nie sú ďalšie poznámky, tak chcem poďakovať profesor Bachtlerovi a profesor Mendesovi. A tiež, aby odozdali našu vďaku e, e, profesorky, profesorke Fione Vyšlejtovej za jej prácu. Bolo by dobré, aby sa tento návrh aktualizoval E, s hľadom na zverejnenie, zajtra očakávané zverejnenie. A ja si myslím, to, čo povedala Lizarola, je veľmi dôležité, aby prebiehala táto diskusia e, aj za prítomnosti komisie. E, zvyčajne komisia mlčí, ale je veľmi bolo veľmi dobré, že ste nás teraz vypočuli, ale ste povedali svoje poznámky. Nie je potrebné príjmať teraz rozhodnutia. Ešte raz vám ďakujem za to, že ste prišli a e, teraz bude zasadnutie prerušené, ale bude nasledovať zasadnutie koordinátorov. A ostatní kolegovia, zajtra budeme potrebovať hlasovacie karty.